Good afternoon, dear colleagues. Príjemné odpoludne, príjemné odpoludne kolegyne, kolegovia. Dúfam, že ste mali príjemnú poludnejšiu prestávku a som rada, že sme sa stretli na popoludnejšej časti zasadnutia. Budem predsedať časť, ale nie celú dĺžku, lebo musím odísť a Pál Čáky slúbil, že preberie vedenie schôdze niekoľko oznámov, pokiaľ je o rozhodnutia koordinátorov. A prog- program na septembrové zasadnutie bol schválený e, s doplnkami na požiadanie rôznych skupín. Pokiaľ ide o správy a stanoviská, koordinátori rozhodli, že e, ja mám mandát e, podať list, ktorý požiada o aplikáciu pravidla 55, pokiaľ ide o správu AFKO a e, chartu základných práv, teda výbor rozhodol nielen podať stanovisko, ale aj e, e, o požiadanie splnenia a uplatnenia práva 55, pravidla 55. Pokiaľ ide o sporné odporúčania, tie boli schválené tak, ako som ich navrhla teda petícia 0083, ktorá bude otvorená až do vypočutia e, o voľnom pohybe, ktoré bude na jeseň. Petty Network, sieť Petty, e, tá e, je vlastne ako si sieťou s ostatnými výbormi a schválili sme usmernenia. Ja som v konferencii predsedov výborov hovorila o týchto pravidlách a tie pravidlá boli prijaté. No a potom ďalší bod, teda petícia o e, referende v Spojenom kráľovstve. Tam sme prijali asi 75 petícií, ktoré sa týkajú e, e, referenda v Spojenom kráľovstve a e, rozhodli sme sa uplatniť fast track, teda rých, zrýchlený postup a budeme rýchle reagovať a dúfam, že na čas, aby sme to neodkladali až e, na prestávku po lete. Takže budeme postupovať veľmi rýchle. Pracovná skupina AFKO, pokiaľ ide o rokovací poriadok, e, nezvládla predložiť v termíne svoj materiál, takže s tým nemôžeme nič urobiť, môžeme len čakať, e, kým prídu so svojím výstupom. No a tiež chcem úplne riavne vašu pozornosť, pokiaľ ide e, na vypočutie o obmedzeniach e, voľného pohybu a spoločného trhu. Pracovná skupina e, Eleonara je s nami a e, koordinátori sa zhodli na tom, že mandát pracovnej skupiny, pokiaľ ide o petície, e, bude prediskutovaný na budúcom zasadnutí, teda o tom, ako budeme postupovať ďalej. Čo vlastne pracovná skupina chce predložiť e, celému výboru. No a tiež som podala informácie o budúcich zasadnutiach medzi mnou a e, predsedom parlamentu v septembri. A to je asi všetko. Takže teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. To je stanovisko. Ide o možnosti EÚ, pokiaľ ide o zlepšenie prístupu ku e, liekom. Spravodárcom je Eleonora Evi a máte slovo, nech sa páči, takže krátka aktualizácia stavu. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Už teda dobre. V tejto správe, ktorá hovorí o možnostiach Európskej únie pre zlepšenie prístupu k liečivám, tak tam jednoznačne sa hovorí o téme, ktorá je mimoriadne dôležitá, ktorá si vyžaduje to, aby sme do dôsledku alebo teda do, do našej pozornosti brali eh, zdravie občanov, najlepšie záujmy a blahobyt občanov. Treba povedať, že aké sú základné princípy, ktoré to podporujú a čo by sme mali vlastne dosiahnuť ako legislatívny orgán. No samozrejme, ide o niektoré nepripustné tendencie, nepripustné opatrenia. V každom prípade Musíme si uvedomiť, že právo prístupu k liekom je základným právom, nemôžeme ho nejakým obmedzovať a je dôležité, aby sme vlastne pri ochrane verejného zdravia, zdravia každého jednotlivca zabezpečili plný prístup k liečivám. A treba si uvedomiť, že dostupnosť liekov je základom starostlivosti o ľudské zdravie, či už ide o princípy nediskriminácie, princípy všeobecnej starostlivosti a podpory. Práve preto treba povedať, že nahlásenia alebo vlastne rôzne signály, ktoré vychádzajú do európskych občanov aj o forme petícií, ktoré upozorňujú na túto situáciu a na nedostatočnú dostupnosť liekov, hovoria o tom, že povedomie stúpa a zároveň sú tu niektoré alarmujúce tendencie a e, rezervy, ktoré máme. Eh, úsporné opatrenia, ktoré boli na celoeurópskej úrovni príjmané v počas hospodárskej krízy, sa častokrát týkali aj obmedzovania niektorých týchto základných práv, ktoré napríklad vyplývajú alebo ktoré ovplyvňujú aj starostlivosť o ľudské zdravie a najmä jeho vysokú úroveň ochrany a takisto aj princíp eh, všeobecného uplatňovania týchto princípov vo všetkých politikách Európskej únie. Takže <clears throat> vediac alebo poznajúci to obrovské škody, ktoré spôsobili úsporné opatrenia, bolo pre mňa veľmi bolestivé, najmä v tých krajinách, ktoré boli najviac zasiahnuté eh, krízou, všímať si, aké horizontálne škrty boli robené v oblasti zdravotnej starostlivosti a zároveň ako dochádzalo k trvalému zhoršovaniu kvality eh, dostupnosti zdravotných eh, liečiv alebo dostup, zdravotných pomôcok, chýbajúcej dostupnosti zdravotných služieb a to najmä z dôsledku vysokých cien, ktoré tieto lieky mali. A viedlo to k tomu, že bolo nemožné vlastne zabezpečiť adekvátnu dostupnosť týchto liečiv pre veľké skupiny obyvateľstva. A ehm, bola tu vysoká incidencia rôznych problémov, najmä medzi pracujúcimi a najchudobnejšími časťami ľudí. A práve v tomto smere je dôležité, aby sme um, dokázali výrazným spôsobom počerknúť diskriminačné tendencie, ktoré sú už všeobecne rozšírené. Hovorím teraz o naozaj vysokom počte, je to 18 miliónov občanov, ktorým eh, bola odmietnutá adekvátna starostlivosť v závislosti od ich zdravotných potrieb. Je to veľmi vysoké číslo ktoré môže spôsobiť, že naozaj starostlivosť o ľudské zdravie je zanedbávaná a nedostatočná. Musíme si uvedomiť, že táto situácia je zanedbávaná tak na celé európskej úrovni, ako aj na úrovni členských štátov. Je to kultúra ekonomického zisku, ktorá vlastne e, na najväčší piedestal dáva len zisk a zárobok, aj vrátane liečiv. A vlastne ide tu stále o maximalizáciu ziskov, hoci e, ten, tá tendencia by mala byť presne opačná, mali by sme e, zabezpečovať čo najväčšiu dostupnosť liečiva, čo najväčší zisk. Takže je dôležité, aby sme prijali také normy, ktoré budú v podstate um, bojovať proti monopolom veľkých farmafiriem a tieto monopoly rástli v umelom prostredí, ktoré si vytvárali v rámci svojho monopolného postavenia na trhu. Vidíme tu mnohé abnormálne, nesprávne tendencie a najmä je to napríklad dostupnosť liečiv pri liečení niektorých patológií, veľmi komplexných. Mali sme tu viacero um, petícií, ktoré sa venovali tejto téme. Preto nás práve prekvapuje nízke povedomie medzi verejnými orgánmi ohľadom rozvoja verejných politík, ktoré by zabezpečovali väčšiu mieru disponibility generických liekov alebo biosimilárnych liekov, biopodobných liekov. Takže to je naozaj téma, ktorá by takýmto spôsobom zabezpečila e, účinnú starostlivosť, účinnú terapiu a zároveň kontinuitu liečby pre všetkých pacientov. Ich cena samozrejme je nižšia. E, je spojená aj s ľahšou dostupnosťou a to samo o sebe by bolo veľmi účinným nástrojom preto, aby sme uľahčili dostupnosť a zároveň aby sme zabezpečili e, plné nasadenie potenciálu týchto liekov a zároveň by sme rešpektovali princípy rovnosti a univerzálnosti. Je frustrujúce, a tým už smerujem k svojmu záveru, keď vidíme, akým spôsobom napríklad neúčinné uplatňovanie princípov transparentnosti a takisto aj dohadovanie cien liekov, vytyčovanie cien liekov v rámci verejného zdravotného poistenia vedie k tomu, že ehm, najposledná legislatívny nástroj, ktorý to uplatňuje, bol e, prijatý pred 27 rokmi. Takže sme absolútne neaktualizovali túto tému a ignorovali túto tému. Je tu nedostatok politickej vôle riešiť túto oblasť a to viedlo k tomu, že to naozaj vyžaduje referendum referenčný legislatívny rámec legislatíva, teda Junckerová komisia stiahla návrh na revíziu tejto smernice, ktorý bol predpokladaný počas predchádzajúcich rokov. Takže e, aké sú tie základné rizika, ktoré nás môžu čakať a ktoré sú pred nami v blízkej budúcnosti. Je to najmä rokovanie o niektorých blízkych e, zmluvách, ktoré sa teraz týka Napríklad eh, je to TTIP alebo TISA, ale tieto všetky majú presah na zdravie, pretože stále ich upravuje logika maximalizácie zisku a obmedzenie liberalizácie prístupu k týmto liekom vysoká míra privatizácie zdravotnej starostlivosti, to všetko môže devastovať systémy, ktoré máme dnes zavedené v Európskej únii. TTIP a TISA majú potenciálne riziko e, vlastne prinašať sem normy, ktoré dávajú na prvé miesto záujem firiem a nie záujem verejného zdravia. A takýmto spôsobom vlastne obmedzujú slobodnú demokratickú možnosť každého štáta, štátu, aby zabezpečoval všeobecnú a zdravotnú starostlivosť pre všetkých svojich občanov e, za účelom maximálnej dostupnosti. A to je niečo, čo samozrejme priemysel nechce. Myslím napríklad aj klauzulu ISDS. No a e, ešte, aby som to ilustrovala, v tejto správe som sa snažila odkázať aj na niektoré ďalšie témy, napríklad na otázku e, vyčlenenia istého istej časti rozpočtu eh, jednotlivých členských štátov do eh, investícií do zdravotného starostlivosti. Myslel som tým 0,01% do nákupu HDP, do nákupu liečiv. To je veľmi dôležité a práve v tomto smere je dôležité to predlažiť aj konzultatívnej expertnej skupine eh, a vyjadri sa k tomu aj Svetová organizácia pre zdravie. Svetová zdravotnícká organizácia, pardon. A v tomto smere som predložila aj niektoré pozmeňujúce návrhy a pevne verím, že kolegovia ešte predložia niektoré ďalšie pozmeňujúce návrhy, tak aby sme čo najlepším možným spôsobom dokázali zlepšiť tento dokument. Predovšetkým eh, si myslím, že už teraz sa dá očakávať, že táto správa eh, priláka veľký počet pozmeňujúcich návrhov, pretože je tu naozaj veľká potreba um, chrániť tým malým, ale aj veľkým konfliktom záujmov, ktoré súvisia s predpisovaním liekov. Predovšetkým sú to problémy, ktoré sa týkajú uplatňovania, presadzovania práv pacientov v spojitosti e, s dostupnosťou cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Uzavrela by som svoj príhovor tým, že by som chcela pripomenúť e, tomuto výboru, akú mimoriadnú e, hodnotu majú iniciatívy e, vyvinuté niektorými európskymi občanmi, ktoré viedli k tomu, že vôbec vznikla Európska charta práv pacienta, ktorá je súčasťou nášho komunitárneho práva. Je to charta, ktorá jasne vytýčuje základné práva, ktoré by každý členský štát mal uznávať a zároveň rešpektovať e, v rámci Európskej únie. Tým končím. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, kolegyne, máte slovo. Prosím, neopakujte sa, je oveľa lepšie, ak budeme hovoriť stručne a potom dáme slovo ešte komisii Margaret Token. Ďakujem. Ďakujem, je to dobrá správa, je aktuálna. Máme aj iniciatívnu správu Envy a Liečivá sú veľmi dôležité v tejto dobe. Myslím si, že by sme mali mať väčšie ambície a trvať na plnej transparentnosti pri oceňovaní liečiv. Priemysel to drží v tajnosti, dokonca aj v Spojených štátoch. Bola som v Kalifornii a tam už skoro dosiahli transparentný zákon, ale potom to zastavili lobbyingom. Takže musíme tu hovoriť aj o problémoch marketingu a marketing e, samozrejme má e, hlavný podiel na cene, ale teda e, vy hovoríte, že musíme mať verejné financovanie liečiv. My tam už máme veľký podiel financovania, najmä vo výskume. Neviem presné čísla, ale to e, narastlo. A e, e, my chceme tieto peniaze späť ako EÚ a to musíme zdôrazniť. A potom ešte niekoľko poznámok. Mohli by sme požiadať, či by sme nemohli tu využiť smernicu o verejnom obstarávaní. Keď to využijeme, tak členské štáty môžu trvať na tom, že e, budú trvať na najvýhodnejšej cene, že to bude transparentné. Táto smernica a teda e, nie sú donútení, ale mohla by sa využívať. No a teraz generika. Mali ste vedieť, že tie výňamky, e, teda 5-ročné výnimky, priemysel dokázal, e, teda majú 20 rokov a potom majú 5 rokov, ešte ďalších 5 rokov. To znamená, že producenti sa presiahujú do iných krajín, kde môžu mať ďalšie zisky. A teda my nemôžeme čakať ešte ďalších 5 rokov a to musíme zdôrazniť. No a posledná vec, a to nie je vo vašej správe, ale to je e, asi ako, by nejaké strašidlo, teda deregulácia. EMA chce zaviesť nový princíp, teda bez toho, aby sme mali klinické skúšanie, čo máme teda v našom zákonodárstve, tak e, zvorazňujú akýsi rýchly prístup priamo k pacientom. Teda um, hovoria, že teda pacienti potrebujú nové lieky. My vieme, ale oni to chcú obísť. Tým, s touto zámienkou chcú obísť všetky naše e, zákony. Aj priamo k pacientom a my nevieme, e, o čo tu ide. Takže EMA má takýto plán a chce toto zaujať ako nový prístup, nový prístup k liekom. A to je veľmi nebezpečné a to musíme zastaviť. A myslím, že to volajú, že adaptívne licencovanie. A e, oni hovoria, že e, farmapriemysel e, ide preventívne opatrenia a obíde aj ďalšie zábezpeky a, a to, je, to je škandál a tomu sa musíme postaviť. Ja viem, že komisia e, už lobuje za to, aby sme e, to prijali. Ďakujem. Samozrejme, môžete sa prihlásiť o slovo a môžete kolegom povedať o svojich návrhoch, ale ja budem hovoriť o rozvrhu, teda o termíne na podávanie pozmeňovacích návrh. Prosím teda, e, skráte svoje vystúpenia. E, pán Papadakis, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať autorke správy a poďakovať sa jej Súhlasím eh, s tým, čo sa tu hovorí o prístupe k liečivám. Pre nás je dôležité, aby sme analyzovali dopady e, politiky šetrnosti, ktorú implementujú vlády a aký to má dopad na určité skupiny obyvateľstva. Farmaceutické spoločnosti majú na tom svoj podiel a musia e, eh, znášať svoj podiel zodpovednosti. A je treba tiež hovoriť o otázke falšovania liekov a nezákonnej cirkulácie liekov. EU stráca vlastne pôdu pod nami, pokiaľ ide o inováciu. Musíme podporovať výrobu bezpečných liečiv. A tiež musíme zabezpečiť, aby dohoda TTIP bola aplikovaná takým spôsobom, že E, takéto e, tá systém e, zabezpečovania liekov nebude ohrozený. Musíme zabezpečiť, aby výhody dohody o duchovno, duševnom vlastníctve TRIPS nebude súčasťou typu. Ďalším dôležitým podom v stanovisku je výmena overených postupov alebo najlepších skúsenosti, e, pokiaľ ide o fakturovanie a pokrývanie náklad za liečiva a správne využívanie liečiv. Ja predložím e, pozmeňovací návrh v tomto zmysle. Ďakujem. Pál. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť osobne, keď som pred 35 rokmi skončil e, svoje univerzitné štúdia a pracoval som e, v e, farmaceutickom výskume. Chcem sa poďakovať Eleonore za poskytnutie a prípravu tohto dobrého dokumentu a som rád, že sa venujeme tomuto problému. Ale toto je veľmi ťažká a zložitá téma, pretože sú tam veľmi silné lobbystické záujmy proti ktorým musíme postupovať. A bol som rád, keby sme mali silnejšie európske nariadenie. Je veľmi silné prepojenie medzi farmapriemyslom, lekármi a poisťovacími spoločnosťami. A toto je problém, pretože to veľmi komplikuje situáciu mnohých ľudí. Je to veľmi silná lobby, proti ktorej musíme postupovať a musíme to regulovať oveľa vážnejšie Občania, ktorí potrebujú niektoré lieky, musia mať prístup k týmto liekom e, veľmi efektívnym spôsobom. E, vítam teda túto tému, ale je to veľmi náročná téma a musíme byť odhodlaní. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja, ty spesera. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne chcem poďakovať Lanore za prípravu tejto správy. Tak správa veľmi, ako aj naša správa, je mimoriadne vhodná. Okrem iného aj preto, lebo je niečo kľúčové, čo musíme zabezpečiť, to je prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotná starostlivosť je bez, bez, ako keby zbytočná bez prístupu k zdravotným liečivám, k jednotlivým látkam. Takže eh, pevne verím, že prispiejeme rôznymi E, pozmeňujúcimi návrhmi na to, aby sme zlepšili túto správu a samozrejme je dôležité, aby táto správa mala veľmi konkrétny, veľmi špecifický charakter a preto je dôležité, aby sme sa dotkli tých základných kľúčových otázok, ktoré spadajú do našej zodpovednosti ako výboru pre petície, pretože samozrejme veľa ďalších oblastí, kde nemôžeme, e, do ktorých my nemôžeme vstupovať, to nie je naša úloha, ale rešpektujúc súčasný model patentov, ten výrazným spôsobom definuje e, vlastne cenotvorbu liekov vo viacerých krajinách a v každom prípade dochádza bez pochyby k diskriminácii európskych občanov v oblasti prístupu k liekom a to je naozaj niečo, čo musíme e, jasne pomenovať v tejto správe. Ďakujem pekne. Mrs. Pitera and the... Pani Pitera a potom Angela a potom ukončím diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za prípravu tohto stanoviska. Myslím si, že toto stanovisko musí byť veľmi presné. Mám niekoľko poznámok týkajúce sa spresňania určitých e, detailov. Hovoríme, že 7 miliónov e, ľudí nemá prístup e, k liečivám. Odkiaľ máte tú informáciu? Pretože to je veľmi dôležité. Hovoríte, že 25 tisíc ľudí zomiera pre E, nedostatok efektívnych e, antibiotík. E, máte to z nejakého zdroja, teda musíte uviezť tie zdroje týchto informácií, pretože ak je to pravda a ak sú vaše údaje z Európskeho centra pre prevenciu chorob, tak potom toto centrum hovorí, že ľudia dostávajú stále viac eh, antibiotík, takže to je čosi iné. V niektorých členských štátoch sú to veľké počty ľudí, ktorí sú i e, rezistentní voči antibiotikám, ale tam komisia navrhuje, iný prístup. Takže ak chceme mať dobrý dokument, tak e, samozrejme musíme mať e, dobre pozmeňovacie návrhy. A tu musíme splniť svoje úlohy. Ďakujem veľmi pekne. Angela? Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať eh, za vynikajúce stanovisko, ktoré pripravila Eleonora, a keďže je zbujem a plnú našu podporu a, a myslím si, že je to text, ktorý má zásadný rozmer a výborne sa zameriava na to, čo je podstatné v tejto téme. Takže my samozrejme chápeme, že všeobecný prístup k verejnému zdraviu, bezplatný a slobodný, a najmä k liečivám, ten musí byť zabezpečený priamo na úrovni štátov. No a práve preto chceme opätovne počerknúť našu podporu eh, a to v podobe predkoženia niektorých konkrétnych pozmeňujúcich návrhov, aby sme posilnili text a tak, aby sme dokázali aj eh, postihnúť otázku patentovania. O tom sme už hovorili pri viacerých petíciách, ktoré súvisia s touto témou, už to zaznelo viackrát. No a myslím si, že je naozaj nevyhnutné, aby sme prijali opatrenia v tomto smere, lebo v Španielsku vďaka tejto platforme Došlo k veľkej mobilizácii a mnohým protestom a dosiahlo sa to, že ministerstvo zdravotlivosti e, začalo vlastne riešiť túto vec. 50 tisíc pacientov, bohužiaľ, ktorí mali tu najvážnejšie e, zdravotné e, komplikácie alebo tie najťažšie diagnózy dostali vlastne bezplatnú zdravotnú starostlivosť aj, pri, aj bezplatné liečiva. A to je niečo, čo musíme zabezpečiť nielen pre európskych občanov, ale aj pre e, migrantov napríklad, ktorí sem prichádzajú uchádzačov o azyl. Každé ľudské, každú ľudskú bytosť, ktorá je v Európe a nemôžeme dovoliť, aby farma priemysel o ktorom, ako máte ste hovorili vy, je to veľmi komplikovaný partner na rokovanie, nemôžu držať rukojemníkov e, v podobe pacientov a preto budeme predkladať pozmeňujúce návrhy, ale podporujeme ten všeobecný prístup, ktorý máš. Thank you very much. And now I, I would like to extend the... Ďakujem. A teraz by som chcela dať e, slovo komisii. Nech sa páči. Yeah. Good afternoon. Thank... Dobré odpoludne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska komisia zdieľa výhrady, ktoré dnes popoludní zazneli z úst spravodajkyne poslancov a mnohých zainteresovaných subjektov, pokiaľ ide o zabezpečenie e, nákladovo efektívneho využitia liekov, aj pokiaľ ide o prístupnosť k liečbe pri dostupných nákladoch. Výzva v Európe dneška je nájsť tú správnu rovnováhu na jednej strane, aby boli stimuly pre výskum a vývoj a na druhej strane, aby boli dostupné uh, tie lieky pre všetkých a aby to bol udržateľný systém. Určite to nie je jednoduché a kompetencie sú zdieľané na viacerých úrovniach vlády, teda na európskej, národnej a lokálnej úrovni. Ako viete, toto je vlastne podľa zmluvy E, národná kompetencia, organizácia zdravotných systémov je v plne v právomoci národnej úrovne, do čoho by európska úroveň nemala zasahovať. Komisia víta nedávne závery prijaté v Rade 17. júna k tejto istej téme, s ktorou máme dočinenia dnes. A tu sa vlastne definovala diskusia na úrovni EÚ. Inovatívne lieky by sa mali čo najrýchlejšie dostať k pacientom, avšak musia sa k ním dostať pri sociálne únosných nákladoch, nákladoch únosných pre pacientov aj zdravotné systémy. Komisia bude naďalej pracovať s členskými štátmi a Európskou agentúrou liečiv, aby sa optimalizovali súčasné regulačné nástroje, aby sa uľahčil vývoj a včasné posúdenie a schvaľovanie nových a inovatívnych liekov a liečiv, ktoré e, reagujú na potreby praxe. To samozrejme bez toho, aby sa menili alebo ovplyvňovali bezpečnostné štandardy pri posudzovaní liekov. Adaptívna cesta, o ktorej hovorila pani Auken, je mienená pre e, liečiva, ktoré e, pravdepodobne budú riešiť vysoké, nepokryté potreby. Nie je to taký štandardný postup. Ako to žiadajú závery rady, komisia bude e, tiež pripravovať analýzu dopadu stimulov poskytnutých v legislatíve EÚ z oči v oči ich dopadu na dostupnosť a finančnú dostupnosť liekov. Takéto posúdenie je dôležitým nástrojom na to, aby sa rozhodlo, či sa lieky budú hradiť z verejných prostriedkov na základe transparentných kritérií a komisia chce sa ďalej zasadzovať za posilnenú spoluprácu na úrovni EÚ pri uh, posudzovaní tejto problematiky s českými štátmi. Komisia je presvedčená, že transparentnejšie mechanizmy oceňovania farmaceutík by uľahčili prístup k lepšej medicíne a liekom a posilnil by to udržateľnosť celého systému. Komisia má obmedzené právomoci v tejto oblasti cenotvorby, ale povzbudzujeme e, spoluprácu medzi členskými štátmi, ktoré o ňu majú záujem a chceme poskytovať informácie podľa našich možností sme pripravení podporiť diskusie, ktoré začali niektoré skupiny členských štátov, aby sa preskúmali možnosti zlepšenia spolupráce v celom cykle. Podporujeme zlepšenie výmenu informácií medzi členskými štátmi ohľadne ich politiky cenotvorby na základe štúdie, ktorú sme nedávno vydali k externému referenčnému oceňovaniu a takisto aj k databázu podporujeme finančne, ktorá vznikla medzi členskými štátmi. E, sú tá, je to vlastne databáza o cenách liekoch. Takáto spolupráca na úrovni EÚ prispieva k cieľu, ktorý si stanovila komisia vo svojej agende pre efektívne dostupné a odolné systémy zdravotníctva, ktorá bola zverejnená v roku 2014. Sú to aj ďalšie kľúčové mm, možnosti politike, spomínali to už aj niektorí poslanci. Týka sa to dostupnosti cenovej aj eh, inej, a takisto eh, zlepšenia racionálneho predpisovania a používania liekov. Je tu stimul k väčšiemu využívaniu generík, a môžu tu byť cenové rokovania medzi koalíciami členských štátov. Pokiaľ ide o TTIP, chcem povedať, že hoci si uvedomujeme, že niektorí predstaviteľia farmaceutického priemyslu tak na strane USA, ako aj na strane EÚ sa zasadzovali za to, aby TTIP sa vzťahovala aj na niektoré aspekty oceňovania a preplácania liekov. Mm, ubezpečujem vás, že to určite nie je prioritou pre komisiu v kontexte rokovaní o TTIP. Uplatnenie súčasných pravidel smernice o transparentnosti. E, tam komisia nevidí žiadny záujem, prečo by e, takéto ustanovenia mali byť e, zahrnuté do TTIP, ktoré by mali negatívny dopad na uplatňovanie pravidel EÚ a na súčasný právny rámec v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Komisia sa teší na výsledok správy z ini- vlastnej iniciatívy a tešíme sa, že budeme môcť diskutovať so spravodajkyňou a dotknutými poslancami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja to beriem, Eleonora, takmer ako samozrejmo, že už sa nechcete ujať slova. Veľmi dobre ste svoju pozíciu načrtli veľmi komplexným spôsobom už na začiatku. Takže lehota na predkladanie pozveňovacích návrhov bude 22. júla. Hlasovanie vo výbore bude v októbri a vo výbore Envy v novembri. Čím uzatvárame tento bod a prejdeme k bodu 12, to je petícia 187 z roku 2015 je to petícia Žolda Vertánu v mene viacerých organizácií týkajúce sa ochrany a organizácie Európskej polnohospodárskej pôdy. Predkladateľ petície je tu a dávam mu slovo na 5 minút a potom teda spustíme aj časomieru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dobré odpoludne, dámy a páni. V prvom rade ďakujem, že ste nás prijali a že ste akceptovali našu petíciu o správe pôdy. Musíte pracovať naozaj na veľkom a širokom spektre tém a priznávam, že naozaj máte ťažkú úlohu Určite bez pochyby e, ste vyrozumeli, že toto nie je moja osobná petícia. Ja som hovorcom širokej e, koalície, organizácií a, a tú mm, petíciu spísala Európska pracovná skupina o prístupe k pôde a viacerí teda to podpísali a na konci môjho vystúpenia dám slovo Marte Di Piero ktorá načrtne situáciu. Je to teda mladá farmárka, ktorá chce povedať, čo sa naozaj deje. Prečo teda táto petícia? Máme na to viaceré dôvody. Poprvé, e, e, rýchle e, vytrácanie sa rodinného a malého farmárčenia v Európe Eh, politika, spoločná polnohospodárska politika a ďalšie európske politiky nepriamo ovplyvňujú politiku týkajúcu sa pôdy v členských štátoch. Komisia vo svojej odpovedi vášmu výboru to hovorí jasne. Tieto vedľajšie účinky okrem iného ťažko, eh, často robia eh, nočnú moru pre nových eh, podnikateľov, ak chcú vstúpiť na trh. Eh, táto eh, forma sa vlastne úplne vytrása z trhu. Takéto malé rodinné podniky každoročne v polnohospodárstve sa stratí 5,5 milióna pracovných príležitostí. Už dlho si uvedomujeme toto riziko a dúfame, že presvedčíme európskych politikov, že je potrebné urgentne konať. Výhody a sociálna a hospodárska úloha takéhoto e, polnohospodárskeho podnikania je široko uznávaná vo svete príslušných odborných inštitúciách. Takže my máme tri kľúčové otázky. Nová smernica o prístupe k pôde na základe dobrovoľných usmernení bola vydaná, e, vy, Komisiou OSN pre potravinovú bezpečnosť a FAO. Po druhé je tu spoločná štúdia Observatórium e, únie e, týkajúce sa využívania pôdy v únii. Čiže majú veľmi presné údaje o nájomných zmluvách na pôdu a e, keby sme mali aj informácie o podieloch v takýchto podnikoch, tak by nám tieto informácie dali mm, niečo na zamyslenie. A potom je tu reforma priamých pladieb. Viac sa e, musí sústrediť na zamestnanosť a agroekológiu. V našom dokumente sú tieto e, požiadavky trošku širšie rozpa- rozpracované. Chceme popros- požiadať petičný výber, výbor, aby e, teda intervenoval v troch témach v parlamente v komisii aby Maria Nocho, poslankyňa, bola formálne informovaná. Ona robí správu pre polnohospodársky výbor Európskeho parlamentu o e, prístupe k pôde, teda aby bola informovaná o našej petícii oficiálnou cestou. Po druhé, opýtajte sa polnohospodárskeho výboru e, a teda požiadate ho, aby predložil ústnu otázku komisii o výročnej e, správe v Európe, teda pôdy v Európe, a mm, aj k tým usmerneniam týkajúcim sa prístupu k vode, ktoré vydala komisia OSN. A po tretie, polnohospodársky výbor by mal zorganizovať ternú misiu v jednotlivých členských štátoch, kde by sa zamerali na tieto témy. Myslím si, že je to veľmi naliehavé a dúfam, že to budete vidieť tak ako my, že musíme v tých diskusiách zájsť podstatne ďalej. A ešte by som dal slovo, myslím, že som držal svoj čas, takže dám slovo ešte Marte Di Piero. Dobré odpoludne. Ja len veľmi stručne hovorím v mene Európskej koordinácie Lavia Campesina. To je veľká organizácia farmárov, reprezentujúca 18 krajín a 28 regionálnych a národných organizácií. A my ako mladí farmári stojíme pred tým problémom, že nemôžeme e, začať podnikať ako farmári, lebo nemáme prístup k pôde. Cena pôdy je poháňaná trhom a to neberie do úvahy priority využívania pôdy, takže naozaj sme presvedčení, že kvalita potravín a služby, ktoré robíme my pre životné prostredie a spoločnosť za kvalitu potravín, to by mali byť tie najvyššie priority a nemali by sme teda dávať našu polnohospodárskú pôdu špekulantom, mali by sme ju používať na e, polnohospodárskú produkciu a na to treba implementovať tie úsmernenia týkajúce sa zodpovedného správovania polnohospodárskej pôdy. Ďakujem pekne. Ďakujem, slovo má komisia. Ďakujem pekne. V prvom rade za Európsku komisiu môžem povedať, že vítame túto petíciu a dnešnú rozpravu. Pôda a využívanie pôdy zohrávajú pre Európsku komisiu dôležitú úlohu a spoločná polnohospodárska politika a jej rôzne nástroje prikladajú veľkú pozornosť pôde a využívaniu pôdy a mnohé prvky sú s tým prepojené. Čo sa týka konkrétnych prvkov nadnesených v petícii, by sme chceli tiež konkrétne zareagovať a myslíme si, že to treba riešiť. Poprvé, čo sa týka potreby dopytu ďalšej analýzy a monitorovania situácie využívania pôdy v Európe, berieme na vedomie e, takúto požiadavku a v jednotlivých analýzach ktoré komisia už realizovala pri rôznych reformách SPP a pri tých analýzach, ktoré sa urobia v budúcnosti. Určite zoberieme do úvahy rozvoj trhu s pôdou, ako aj využívanie pôdy, aj environmentálnu dimenziu a, a takisto dôležitú úlohu zohrajú aj štrukturálne zmeny a ich vývoj. Čo sa týka špecifického bodu situácie koncentrácie pôdy v Európe. Uvedomujeme si, že Európsky parlament vypracuje svoju vlastnú správu z vlastnej iniciatívy v nadchádzajúcich mesiacoch a my počkáme na toto stanovisko Európskeho parlamentu, aby sme mohli zájsť do väčších podrobností, aby sme si mohli vymieňať názory na túto tému. A tu by som chcel vyzdvihnúť, že viaceré prvky by mohli byť riešené na úrovni Európskej únie, napríklad čo sa týka využívania pôdy. Keď hovoríme využívanie pôdy, myslíme to v širokom zmysle, nemyslíme len na environmentálne požiadavky. Myslíme si, že SPP by mohla a zohráva veľmi dôležitú úlohu pri využívaní pôdy, ale sú to aj mnohé ďalšie prvky, ktoré sa týkajú regulácie a sú na, v kompetencii národnej úrovne. A čo sa týka konkrétnych referencií k využívaniu pôdy, e, teda toho, o čom hovorí petícia. E, čo sa týka pôdy v Európe, chcem poukázať na viaceré aspekty. Poprvé, myslíme si, že spoločná pohľadská politika e, zásadne prispela k vývoju za posledné roky, aby posilnili sa práve environmentálna výkonnosť ekologická výkonnosť. E, práve sme prijali novú správu k tým opatreniam greeningu. 75 polnohospodársky využívanej pôdy v Európe musí rešpektovať aspoň jedno z tých nových e, požiadaviek, jednu z tých nových požiadaviek greeningu. A pracujeme na potrebe zlepšiť tieto opatrenia, aby e, po viacerých, e, po modifikovaní viacerých delegovaných právnych predpisov bolo možné zlepšiť ešte výkonnosť, ale myslíme si, a je to dôležité aj pre našu vlastnú analýzu, že je dôležité zohľadniť e, túto veľkú zmenu, e, ktorú priniesla posledná reforma SPP a ktorá sa udiala minulý rok. Čo sa týka priamých platieb, aj tie sa tu spomínali, Takže reforma SPP bola spoločne prijatá parlamentom a radou koncom roku 2013. A takisto to prijala rada ministrov. Má, a máme tam to nariadenie z roku 2015 o palatbách. Takže teraz vlastne skúmame účinky, robíme analýzu prínosov a zoberieme samozrejme toto všetko do úvahy pri ďalšej e, tvorbe politiky budúcnosti. A takisto konkrétne aspekty prístupu k pôde. Mm, zhodneme sa, že to je veľmi dôležité pre mladých ľudí, pre mladé spoločenstvo, aby mali prístup k pôde a práve tento bod v tej novej SPP bude zameraný na zlepšenie opatrení, ktoré uľahčujú prístup týmto mladým farmárom my si zachováme opatrenia, ktoré už máme, zlepšíme ich, ktoré pomáhajú vlastne etablovať sa mladým farmárom. E, je tam nejaká finančná dotácia na polnovársky podnik. No a nezachovali sme len to, čo sme už mali, vytvorili sme ešte aj e, navýšenie o 2% e, v tej obálke, aby sme zvýšili tú priamu platbu dotácií ktoré mladý farmár môže dostať, keď chce začať podnikať. To je dôležité na to, aby sme zaručili tento ťažký prístup k pôde. Zdieľame tento názor, že je to problém je, a práve kvôli týmto potiažam sme to zobrali do úvahy a zásadne sme posilnili opatrenia, ktoré sme mali v SPP, a e, chcem teda ešte raz vyzdvihnúť, že sa vlastne začali uplatňovať iba od minulého roku. A v inom výbore sa tiež prezentuje správa o implementácii e, programov e, vidieckého rozvoja a jeden z kľúčových prvkov v mnohých štátoch, v mnohých regiónoch je práve tá podpora mladých farmárov, ktorí chcú vytvoriť a stimulovať e, tú generačnú obmenu, ktorá je problémom v našej komunite farmárov. No a na záver chceme vyzdvihnúť ten význam, ktorý má pre nás pôda. Pôda je dôležitá, využívanie pôdy je dôležité, ale je to veľmi komplexná otázka. A myslíme si, že keď to budeme riešiť, tak by sme sa mali naozaj pokúsiť rozvinúť to, to maximum na úrovni analýz, monitorovania, aby sme, mohli za, aby sme mohli integrovať rôzne prvky, rôzne hybné momenty, s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok. Sú tu mnohé e, stimuly ekonomickej povahy, ktoré majú potom dopad na koncentráciu alebo prístup k pôde, ktoré sú mimo kontroly politiky. A treba to zobrať do úvahy pri analýzach a budúcich diskusiách a dúfame, že aj táto správa Európskeho parlamentu bude dobrou príležitosťou vôbec sa o tom rozprávať zohľadniť tie rôzne faktory, aby sme naozaj mohli zlepšiť výkonnosť nášho polnohospodárskeho sektora. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dávam ešte kolegovi. Naozaj ste taký oduševnený, vnášate do toho taký dramatický rozmer a pridanú hodnotu do našho rokovania. Takže naozaj vám ďakujem. Nevždy vždy sa to o komisii dá povedať. E, potrebujeme ešte druhé vystúpenie od komisie po tomto? Veľmi stručne by som chcel dodať dvomi, tromi vetami, čo sa týka regulácie trhu s pôdou na európskej úrovni. Zatiaľ neexistuje legislatíva EÚ, ktorá by riešila nádobudanie poľnohospodárskej pôdy. Berieme teda na vedomie, že je tu možno takáto výzva a uvidíme, ako to bude Európsky parlament riešiť v nadchádzajúcej správe o koncentrácii polnohospodárskej pôdy. Zatiaľ nie je európska legislatíva a to znamená, že členské štáty si svoje národné trhy s pôdou regulujú sami, môžu si to podľa vlastnej vôle regulovať, kým teda rešpektujú základné princípy pôdy, teda tie štyri slobody a teda diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti. Ide v prvom rade o voľný pohyb kapitálu a to znamená, že by nemali byť žiadne obmedzenia e, pri nadobúdaní pôdy cudzincami, iba že by tam boli na to e, dôvody verejnej politiky. A na záver ešte bolo tu mnoho e, rozhodnutí Európskeho súdneho dvora e, týkajúcich sa e, e, zákonov o pôde a súd teda uznal e, špeciálnu povahu polnohospodárskej pôdy a vidíme, že súdny dvor uznáva také ciele, ako je predchádzanie špekulácií s pôdou alebo zachovanie e, polnohospodárských komunít alebo zachovanie tradičných foriem farmárčenia. Súdny dvor to teda plne uznal a myslím si, že zmluvy, najmä tie základné slobody, sú otvorené udržateľnému, férovému riadeniu pôdy. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz si veľmi rada vypočujem kolegov. Ako prvá pani Hojbuš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi pekne ďakujem všetkým iniciátorom tejto petície, všetky tieto zoskupenia, ktoré to podpísali. A na tom vidíme, že aká veľmi brizantná je táto téma a aké dôležité je vnímať to v celoeurópskom kontexte, keď sa pozrieme na to, odkiaľ sú všetky tieto zoskupenia. A nehovoríme iba o polnohospodárstve, ale ako na záver zaznelo, e, ide aj o to, aby e, polnohospodárstvo bolo ziskové, ale ide aj o našu, našu e, základného života. Teda nejde len o to, čo sa deje u mňa, v podniku alebo u mojich susedov, ale je to naozaj spoločenská úloha. Je to úloha spoločnosti povedať, nie len to, že aké chceme mať polnohospodárstvo, spoločnosť musí povedať aj to, ako budeme zaobchádzať s pôdou, pretože nielen ja osobne e, závisím e, od môjho podniku, ale všetci závisíme od toho dennodenne, ako sa robí polnohospodárstvo a budúce generácie budú od toho závisieť, čo sa udeje s našou pôdou, pretože aj oni budú chcieť a musieť jesť. A preto Chcem to ešte raz vyzvihnúť, je to spoločenská úloha. Voda nie je tovar, ktorý sa dá vyprodukovať ako nejaký pohár, keď sa rozbije, urobím si nový. Pôda je na tomto kúsku zeme, tam ju musíme zachovať, musí ostať úrodná aj pre ďalšie generácie. A preto možno potrebujeme trošku iné usmernenia. Pán Wittmeier z komisie to práve povedal nie je to pôvodne európska legislatíva, to je pravda, ale mnohé európske predpisy a zákony e, pri pôde zohrávajú úlohu spoločná polnohospodárska politika, sa to už spomínala, ale aj ďalšie smernice, smernica o e, dusičnanoch, e, rámcová smernica o vode. Takže mnohé tu do toho vstupuje a my ako Európska únia Máme tieto dobrovoľné usmernenia OSN k zaobchádzaniu s pôdou, ktoré sme teda podpísali a mali by sme sa veľmi presne nad tým zamyslieť aj tu v Európskom parlamente, ako tieto usmernenia v Európe chceme realizovať, čo všetko dáme do ruky členským štátom, aby sa našlo dobré riešenie. Aby sa nielen zachovali pracovné miesta v polnohospodárstve, aby bola možnosť e, produkovať dobre zdravé potraviny v regióne, ale aj aby sme sa pozerali trošku do budúcnosti. Uviedla by som taký príklad, čo sa stane, keď trh s pôdou nie je dobre upravený. My v Nemecku máme, tak povediať, veľký koncern KDG Agrar, je to um, polnohospodársky podnik kotovaný na burze, má dohromady 45 tisíc hektárov, z toho viac než 45 tisíc hektárov obrába v Nemecku, väčšinu vo východnom Nemecku, čiže je to vysoká koncentrácia pôdy a tento koncern ohlasil platobnú neschopnosť, takže tam má nútenú správu a uvidíme, čo sa s tým všetko udeje a niektoré okresy naozaj závisia od tohto e, koncernu. A teraz do toho vstupuje tá neistota, či príde nejaký veľký investor zvonku, či sa to všetko rozbije, či tam bude nejaký veľký nájomca. Takže e, má to skutočne spoločenský rozmer ide to ďaleko, iba na, ďaleko nad rámec iba produkcie potravín, takže myslím, že tohto by sme si mali byť vždy veľmi vedomí a preto som veľmi rada, že teraz máme ten, tú správu z polnohospodárskeho výboru, je to aj pani spravodajkyňa a myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby sme sa ujali tejto petície, aby sme sa s tým teda vysporiadali a našli riešenia, pre našich farmárov a farmárky, ale aj pre naše spoločnosti do budúcnosti. Ďakujem pekne. Very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo spravodajkyni Zavivor Agri, teda ako uľahčiť e, prístup e, farmárom k pôde. Pani Nošel, máte slovo. Ďakujem za slovo a veľká vďaka za prekladateľov petície. A rozpoznali tomu ako dôležitú a e, zasadili sa s veľkou energiou za tento problém. O tomto probléme vieme, my sme o ňom hovorili už e, v sociálnom výbore, hovorili sme tam o koncentrácii, mali sme vypočutie minulý rok tu v parlamente k tejto téme a toto vypočutie prišlo s novými číslami 3 polnospodárských podnikov obhospodarujú alebo vlastnia 50 polnospodárskej plochy v Európe. Takže je nám to jedno, kto vlastní ktorú pôdu, je to iba národná príslušnosť, alebo ako sa to týka nás, ako sme to naviazaní. No a ja si myslím, že tie podpory finančné pre e, polospodárstvo, teda podporujeme, podpora sa odvia od e, hektárov, od výmery, takže e, ide vlastne o obchádzanie 3% podnikov čerpa 50% e, dotácií EÚ. To si musíme uvedomiť. Tak, a keď budeme takto pokračovať, tak túto cenovú špirálu a túto špirálu koncentrácií budeme podporovať. Teda spoločná polnospodárska politika nepôsobí upokojujúco na e, trhu s pôdou, ale e, iba e, podporuje prevody pôdy na veľké podniky. A toto musím povedať komisii. Áno, členské štáty majú svoju príslušnosť, ale aj my máme svoju príslušnosť, aby sme sa postarali o to, že naše dotácie, o ktorých tu rozhodujeme, neznamenali akési zavrhnutie a neporiadok, ako to vyzerá teraz. No a teraz musíme mať podporu e, e, mladým farmárom. To je, to je pošujúce tých pár eur, to je predsa výsmech, ak to dostane mladý farmár. Mm, môže si za to postaviť eh, napríklad garáž na traktor, ale nemôže si kúpiť pôdu. Nemá možnosť kúpiť si pôdu. Takže mladí polnospodári nemôžu založiť eh, podnik. To proste takto nefunguje. Teraz prebieha diskusia o tom, že nemáme žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o predaj pôdy. Lebo, a nemôžeme to robiť, lebo by eh, to znamenalo diskriminačný prístup teda všetky predaje sa musia povoliť. Chcem podporiť pani Hojbuch. Pôda nie je obyčajným artiklom, ktorým, s ktorým sa obchoduje. My potrebujeme jasný katalóg, aké možnosti majú členské štáty, aby zastavili takéto predaje pôdy, aby ich utlmili. A ešte sa chcem prihovoriť za to, aby sme prijali túto petíciu, aby sme sa aj ďalej venovali. A pani Hojbuch a aj my e, to zmienime v našej e, správe z vlastnej iniciatívy. Teda toto nie je problém polnospodárstva, to je problém spoločnosti. A e, budeme mať krajiny, ale tieto krajiny už nebudú patriť ľuďom, ktorí v tých krajinách e, žijú, ale bude to patriť nejakým iným investorom. A, a tomuto sa musíme venovať, lebo sa to dotkne budúci generácií. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Leonora. Ďakujem pekne, pani <clears throat> predsednička. Chcel som vystúpiť, preto aby som vyjadral svoju podporu celkovému zámeru tejto petície. Považujem to za veľmi dôležité. Myslím si, že práca kolegyne je mimoriadne dôležitá v tomto smere, najmä preto, aby sme podporili túto otázku, aby sme sa viac venovali, pretože v každom prípade táto petícia popisuje to, čo je už eh, dnes fakt, ktorý veľmi dobre vieme a síce neustálá transformácia medzi dopytom a ponukou, zmena štruktúr napríklad v oblasti agropotravinárskeho sektora. Akým spôsobom teda môžeme odpovedať na tieto potreby, ako hľadať správne odpovede, aj politické odpovede na tento prechod, na tú tranzíciu na nový polnohospodársky model, ktorý e, vlastne opisuje alebo spomína aj táto petícia. Takže naozaj to chce E, zmeniť už vlastne ten starý model koncentrácie pôdy medzi malý počet podnikov, ktoré sú maximalizovať zisky a vlastne e, spôsobuje to mnohé škodlivé dopady, ale je dôležité uvedomiť si, že pred verami už máme nový formát um, a ešte máme ďalšie hrozby, ktoré nás čakajú. Napríklad TTIP, o ktorých sme už hovorili, napríklad v oblasti agropotravinárstva, tu môže mať obrovské škody, veľmi škodlivé dopady. Takže je dôležité vytvárať také politiky, ktoré nám umožnia zabezpečiť prístup k pôde na strane eh, polnohospodárov, malých a stredných, tak aby sme vytvorili alebo uľahčili eh, presun k takémuto štýlu polnohospodárstva. Ďakujem pekne. Now, Uh, I have no more speakers on my list. Hmm, už nemám prihlásených ďalších rečníkov, takže budem, mm, ukončíme túto diskusiu. Ďakujem predkladateľom petície. Máte teraz eh, možnosť eh, prihovoriť sa výboru. Maximálne dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za váš záujem o túto tému. Myslím, že v tej predchádzajúcej e, petícii sa hovorilo o kolektívnej zodpovednosti a ja si myslím, že to e, sa týka aj našej témy. E, strácame našu vlast, našu pôdu a ak to bude pokračovať, je to veľmi zarmucujúce. Takže tá ďalšia vec, ktorú chcem povedať, ak dosiahneme vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o trh s pôdou v jednotlivých krajinách, tak budeme mať lepší prehľad. Napríklad Francúzsko. Tam zistili, že Číňania kupujú akcie v nejakej polnospodárskej spoločnosti a e, odrazu parlament rozhodol, e, že to skomplikuje. E, takže takáto transparentnosť je veľmi dôležitá. Komisia sa často skrýva za skutočnosť, že, že pôda e, je obyčajný artikel a myslím, že to je nebezpečné nepriame dopady spoločnej odpolnotvárskej politiky, teda tie priame pradby za pôdu, veľmi komplikuje prístup mladým ľuďom k pôde. Nemôžeme to popierať. Nemôžeme si to nevšímať, že toto je um, celkom obyčajná otázka. Toto je európska otázka a to sa týka aj pôdy. Ďakujem. Ďakujem ďakujem vám za vaše príspevky do diskusie. Myslím, že by som to teraz mohla zhrnúť. Myslím, že tu máme veľmi dobrú spoluprácu medzi výborom PETI a AGRI. Mali by sme ďalej e, ponechať túto petíciu otvorenú, počkáme e, na správu z Agri, počkáme si, čo teda navrhne výbor Agri a tiež to zašleme do výboru Envy aby sme ich informovali, že toto je téma, ktoré sa vedieme. Myslím, že na teraz to je to maximum, čo môžeme urobiť. Pani Nošel, prajem vám e, veľa úspechov s vašou správou. Ďakujem predkladateľom dosť petície za to, že pricestovali. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, leta a tiež veľa úspechov s vašou petíciou. Ďalší bod na našom programe. Body 13, 14, 15, 16, 17. Ja by som navrhla, aby sme ich zobrali ako klaster, e, teda zvolíme tematický prístup, kde sa e, frackingu a nebezpečí e, brilicového plynu. Najprv budú mať slovo všetci predkladatelia petícií, ktorí sú tu, a potom dostane slovo Európska komisia a potom sa budeme venovať tematickej diskusii, teda ide o to, aby sme pristupovali k téme efektívne a ušetrili čas. Asi o hodinu budem musieť odísť a vedenie schôdze odozdám podpredsedovi, ale teda niekoľko minút ešte zostanem. Takže prvá a druhá petícia, eh, predkladateľa nie sú prítomní, takže prejdeme k petícii 157. Kolegyňa Marina Albiol, ktorá e, prečíta, predloží stanovisko a predstaví nám obsah petície. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Prečítam to, čo mi predkladatelia eh, zaslali. Takže eh, predkladá to Arka Iberika a prečítam ich list. Teda je číslo petície 157 2013 eh, Národné združenie Arka Iberika Eh, vláda v eh, Valencii neodpovedala na eh, obvinenia, ktoré boli predlžené a projekty Archimedes a Pythagoras a Aristoteles sa zaoberajú frackingom a rozhodli sa, že nebudú pr- pokračovať produ- v projekte a e, odpredali ho v spoločnosti v Saragoza. Tieto projekty sa nezameriavajú na fracking, ale išlo o e, e vyhľadávanie uhlohydrátov a e, ide o ohrozenie podzemných vôd. je tu stále mnoho nedostatkov, eh, pokiaľ je o ohrození životného prostredia a tie neboli odstránené. A tu sa píše, že to bude len v zóne Babalar a Sarsazeja. Predložili správu, asi 150 stranovú. A nie je to vlastne ekonomická analýza a ide o ekonomické výhody tohto podniku, ale musíme povedať aj to, že dopad na kultúru a krajinu je veľmi závažný. Toto je veľmi historicky významná e, oblasť. Majster Eja tam sme e, si všimli viaceré e, aspekty. Je tu niekoľko negatívnych dopadov, e, ktoré spôsobuje tento podnik. Ide tu o vážne porušenia, pokiaľ ide o prevedenie e, štúdie dopadov na životné prostredie. A teda ide o dopady na faunu, flóru, pôdu a vodu. Ide o použil výskum e, seizmických línií a nedostali sme odpoveď, e, pokiaľ ide o prítomnosť e, oblasti Natura 2000. A táto správa vôbec nezmienuje tú skutočnosť. Ani nehovoria o možnom dopade Tlmočníci signalizujú, že rečník hovorí príliš rýchle. Pani predsednička, tlmočníci sa sťažujú, že hovoríte príliš rýchle. Prosím, eh, nadýchnite sa a spomalte. Continúo. Cuando desoye además el peligro de la estimulación sísmica, estando muy reciente en la memoria colectiva nezohľadňuje teda nebezpečenstvo seizmickej stimulácie i dôsledku eh, eh, presunov plynov, ktoré môžu byť spôsobené eh, pohybmi tektonických, tektonických mm, plošín. Takže treba povedať, že rozhodnutím, ktoré bolo prijaté, vedie k tomu, že dochádza k povoleniu na hydraulickú ťažbu takže je dôležité uvedomiť si, že takéto dôsledky hydraulickej ťaži môžu byť veľmi zásadné najmä v dôsledku počerpnutých alebo nedávnych rizik, ktoré vyplývajú z hydraulickej ťažby vo vybraných okresoch. Takže je dôležité, aby sme si uvedomili, <laughs> že projekty, ktoré boli e, vyhodnotené v roku 2015, majú zásadné ambientálne dopady a môže viesť vlastne k nedostatočnému uplatneniu princípu predbežnej opatrnosti. Je tu vysoké riziko možnosti kontaminácie akviferov, teda podzemných zásobníkov vody. A práve preto to, čo tomuto predkladá, je vlastne podrobnejšia analýza týchto projektov potenciálnej hydraulickej ťažby, tzv. frakovania. A v tomto smere komisia navrhuje nasledujúcu petíciu, aby sme inštruovali eh, orgány vo Valencii, aby nepovolovali takéto Um, konvenčné štandardné metódy hydraulickej ťažby. Um, To sú projekty Archimedes, Pythagoras, a Aristoteles v týchto jednotlivých vrtoch a je dôležité, aby um, sa to týkalo aj ďalších vrtov, ktoré sú v okolí Zaragosy. Takže toto všetko žiada občianske združenie Arka Iberika out your voice as an MEP to the petitioners. This is very useful. Ďakujem, že ste prepočítali vás hlas predkladateľom petície. Ďalšia petícia je 1214. Ide o hydrokarbonáty z e, ťažbu. Predkladateľ e, petície pán Raúl Fernández Pérez je tu. A máte slovo maximálne 5 minút, nech sa páči. Sí, gracias. Ďakujem vám pekne, príjemné popoludne vám všetkým. V prvom rade by som chcel poďakovať za možnosť, ktorú tu máme aby som mohol znova vyjadriť, aké obrovské obavy máme v Kantábrii, najmä v spolitosti s možným využívaním technológie frackingu za účelom ťažby e, uhlovodíkov na našom území. Po druhé miesto chápem, že je nevyhnutné pripomenúť aj to, že keď e, dôjde k tomu, že táto e, situácia bude viesť k tomu, aby Repsol zvyšil svoju ťažbu, celkovým cieľom našej petície bude nutné rozšíriť vlastne rozsah tejto petície o kráľovský dekret z roku 2009, ktorým sa umožňuje e, ťažba zemného plynu v jednotlivých lokalitách a práve v tomto smere je umožnená aj ťažba uhlovodika tzv. hydraulickou ťažbou, tzv. frackingom. Toto rozšírenie sa zakladá na tie istých dôvodoch ako pôvodná petícia, ktorú sme predložili a síce preto, že je plnohodnotne podôvodnená a tvrdíme, že teritorium Kantábrie má geologické podmienky, hydrogeologické a krajinárske e, podmienky, ktoré spôsobujú, že takáto krajina je absolútne nekompatibilná s technikou hydraulického frakovania. Treba zároveň pripomenúť, že v Kantábrii sa nachádzame s karstom, s karstickým podložením, alebo teda e, geologickými štruktúrami, ktoré sú unikátne v Európe. Sú to navzájom prepojené podzemné vrstvy vôd, ktoré spôsobujú to, že akýkoľvek negatívne dopady sa exponenciálne znásobujú. Je to celá séria environmentálnych okruhov, ktoré navzájom budú prepojené. Takisto E, máme tu 10 jaskýň, ktoré sú vyhlásené za svetové prírodné dedičstvo, e, najmä keď si zoberieme, aké tu sú unikátne malby Anterhu pestre, ktoré sa nachádzajú e, v podzemných častiach geologického podložia. Takisto je tu pomerne vysoký index geografickej, geografickej distribúcie obyvateľstva, čiže veľmi um, veľký rozptyl obyvateľstva a tým pádom akékoľvek ťažba bude v bezprostrednej blízkosti nejakých sídiel. To všetko bude mať zásadné možnosti ohrozenia, zásadné možnosti kontaminácie a znečistenia a bezprostredného vplyvu na ľudské zdravie a zároveň dôjde k zasiahnutiu veľkého počtu obydlí, ktoré v podstate bývajú e, v týchto, e, v týchto zónach a týka sa to jednak e, polnohospodárskych, ale aj turistických činností. Práve preto v Kantábrii je absolútne, absolútna absolútny odpor voči e, frakovaniu a bol to schválené jednohlasným e, zákonom kantabrijského parlamentu, ktorý zakázal frakovanie na našom území. Ale tento zákon bohužiaľ bol e, zrušený E, ústavným súdom e, Španielska kvôli presahu cez štátne kompetencie alebo cez kompetencie e, regionálnej vlády. A práve preto naša regionálna vláda nadalej sa snaží byť proti frakovaniu z už vyjadrených dôvodov. Európsky parlament pri viacerých situáciách signalizoval, že je nevyhnutné zabezpečiť aktívnu účasť populácie, ktorá je dotknutá takýmito rozhodnutiami. A keď zoberieme odporúčanie komisie z januára 2014, tak toto naznačuje, aby populácia dostala reálnu možnosť byť zapojená do konzultácií. V každom prípade je jasné, že e, v tejto téme, ktorá nás trápi, neexistuje takáto účinná participácia, účinné zastúpenie obyvateľov, pretože aj napriek úplnej opozícii populácie, ktorá je vyjadrená cez našich zástupcov, španielská vláda nadalej e, umožňuje platnosť týchto povolení na ťažbu Komisia sama európska tvrdí, že členské štáty mali obmedziť e, typ aktivít v chránených zónach alebo zónach, kde sú chránené vody. A rezolúcia Európskeho parlamentu, ktorá hovorí o dopadoch e, pri e, ťažbe bridlicového plynu, zároveň hovorí aj to, že takéto zóny zahrňajú aj zóny, kde má dôjsť k hydraulickej ťažbe zemného plynu. V Španielsku ale neexistuje žiaden typ nejakej normy, ktorá by to obmedzovala len na citlivé zóny, ako napríklad citlivé zóny všade, v celej Kantábrii. A práve za týmto účelom chápeme, e, prečo nestačí len kontrolovať, či sa splňajú alebo nesplňajú podmienky, ktoré boli vytýčené smernicou pre hodnotenie environmentálnych dopadov projektov, ale ide o teritorium s špecifickými charakteristikami, ako je Kantabria, a najmä to platí pre naše podložie. Tu by mal byť všeobecne uplatňovaný princíp predbežnej opatrnosti, pretože negatívne dopady môžu mať obrovské dopady na ľudské zdravie, životné prostredie a hospodárskú činnosť dotknutej populácie. A na záver, žiadame túto inštitúciu, poprvé, aby zabezpečila, že španielská vláda eh, umožní aktívnu a účinnú účasť kantabrické populácie pri vydávaní takýchto povolení na ťažbu. Po druhé, je dôležité, aby inštitúcia Európskeho parlamentu preukázala svoju obavu ohľadom e, možných dopadov frakovania e, v Kantábrii kvôli špecifickým podmienkam, ktoré tam sú a aby v tomto smere komunikoval so španielskou vládou. No na záver, aby sa poskytli informácie aby sa žiadali informácie od kantabrickej vlády v spojitosti so všetkými um, štúdiami, ktoré existujú a ktoré popisujú uh, kantabrické podložie a systém geologických um, vrstiev, ktoré sú v podzemí. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší bod je 2000, petícia 2063-2014 a predmetom je fracking v Kantabrii a predkladateľom je José Miguel Martínez Postigo. Máte slovo, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. V prvom rade ospravedlňujem sa, eh, že tu nie je ten pôvodný eh, rečník, ktorý to mal byť. Bohužiaľ, kolega je hospitalizovaný, takže sme sa tu nahradili. Ospravedlňujem sa, pretože Nemôže možno tak, tak kompetentne predstaviť túto petíciu. V každom prípade dovolte mi vysvetliť, že sme e, platforma, ktorá chráni juh Kantabrie, e, Kantabrie najmä e, morálne škody, ktoré spôsobuje potenciálny fracking. Snažíme sa zachovať toto územie obyvateľné, je to územie unikátnej hodnoty, sú to toto územie je svetkom úžasnej histórie, eh, archeologických nálezov spred rímskeho obdobia. Eh, je to obrovská eh, pevnosť, čo sa týka polnohospodárska tradície, agroenvironmentálnych tradícií, ktoré tu máme. A v tomto smere náš vidiek, naše hory, polnohospodári, pracujúci, sedliaci, malí, podnikatelia, milovníci prírody, deti, ženy, strikovia, tety, starí rodičia, vnúci, um, tí všetci sú uh, dotknutí touto negatívnou uh, tendenciou a týmito obrovskými nebezpečami, ktoré predstavuje fracking. Mali by sme si uvedomiť, aké zásadné ohrozenie to predstavuje pre našu históriu, pre nás všetkých a najmä najviac to poškodzuje našich detí, naše deti, našich synov. A v tomto smere je dôležité, aby sme tieto otvorené orgány využili ako účinné odvolacie orgány, ktoré zabezpečujú autentickú demokraciu a v takomto smere bojovali za svoje územie, za našu históriu, za našu budúcnosť a v tomto smere naše práva musia byť rešpektované to, čo tu obhajujeme, e, poznáte, pretože to, čo tu bojuje, za čo bojujeme už mnoho rokov e, a snažíme sa využiť všetky možné kanály, ktoré k tomu máme. V tomto smere sa nachádzame v akomsi kafkovskom e, bludisku nemožnosti, nevypočutia, korupcie, e, korumpovaných režimov na úrovni regionálnej, národnej vlády a dúfame, že nie európskych štruktúr. Náš boj má za účelom dosiahnuť e, splnenie všetkých obáv, alebo teda vyriešenie všetkých obáv, ktoré sú spojené s frakovaním a podporiť plný rozvoj možnosti tohoto regiónu a spochybniť zákon, ktorý, bol, ktorý umožnil e, techniku hydraulickej ťažby. Musíme si uvedomiť, že naše zákony umožňujú prístup e, k informáciám spravodlivosti a práve preto, ako sa hovorí aj e, v preambule našej ústavy, snažíme sa bojovať za naše regionálne práva. A chceme práve preto byť aktívne zapojení do príjmania rozhodnutí Chceme e, sa podielať pri, na rozhodovaní o takých dôležitých veciach, ako je fracking. A predtým, ako začne konať, chceme, aby sme boli súčasťou diskusie, aby sme dokázali obhajovať naše práva, aby sme dokázali presadzovať naše záujmy. Najmä v prípade udalostí, ktoré majú taký zásadný presah na životné prostredie <clears throat> a ktorí majú záujem uplatniť e, metódu frackingu. Mali by sme, e, nemali by sme byť zapojení do diskusie o rôznych plánoch a programoch, ale aj do tvorby legislatívy, do udelovania povolení a ďalším e, procesom je obhajovanie našich práv, je aj súčasťou našich základných, našich základných povinností a možností, ktoré máme. Je dôležité, aby sme e, v súčasnosti nedokázali akceptovať, alebo aby sme v súčasnosti bojovali proti neakceptovateľnému e, rozhodovaniu, ktoré sa deje bez nás a o nás. V tomto smere je dôležité uvedomovať si, že e, naša možnosť rozhodovať o našom území je našim základným demokratickým právom, pretože to ovplyvňuje budúcnosť všetkých tých, ktorí v tomto území žijú. E, vidíme, že e, ide o až 300 tisíc hektárov, ktoré môžu byť zasiahnuté takouto činnosťou. Jedna tretina e, územia Kantábrie. Takýmto spôsobom vlastne kdekoľvek firmy môžu momentálne začať s frackingom, bez ohľadu na to, aké dopady to bude mať na ľudí, ktorí tam sú. Môžu využívať rôzne techniky, ktoré predstavujú smrť, našu smrť. Je to dobrý príklad toho, ako je absolútne dostatočne zapojená občianská e, aktivita, ako sú nejakým spôsobom e, občania braní do úvahy. A vidíme, že kráľovským dekretom z roku 2009 e, došlo k absolútnemu popretiu týchto práv. Nikto nemal možnosť sa vyjadriť k tomu, čo znamená fracking. Práve preto ide o mimoriadne agresívnu techniku ťažby zemného plynu, a práve preto nechceme, aby bola udelená akákoľvek ďalšia licencia, ďalšie povolenie na ťažbu. Chceme, aby boli vykonané e, e, sondy, ktoré e, teda boli vykonané už sondy, ktoré vytvárajú bezprostredný predpoklad pre ťažbu zemného plynu frakovaním. Odkazujem teraz na španielskú legislatívu, ktorá hovorí o šírení verejných informácií o procese konzultácie a zapájania publika pri sondovaní o environmentálnych dopadoch do sondovania a takisto aj do um, kontroly e, konkrétnych vrtov, ktoré už boli vykonané. V tomto smere um, e, regionálna vláda sa snažila konať, ale v každom prípade štátna administratíva pre ťažbu a pre e, lomy a bane nedokázala účinne odkomunikovať túto informáciu treba povedať, že proces šetrenia ukončil 2. decembra 2015. zakonáhle e, prebehlo 6 rokov, e, počas ktorých platil tento kráľovský dekret, ktorý umožňoval vlastne prieskumné vrty. Ďalej v roku 2010 sa, sa realizovali ďalšie sondážne vrty, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti zóny mimoriadnej ochrany a ide o zóny, ktoré majú mimoriadne významný e, environmentálny význam pri ochrane divožijúcich vtákov a predstavujú unikátne hniezdiska. Ehm, takisto ide o ochranu e, územia okolo rieky Espo a to sú e, územia, ktoré sú chránené na základe medzinárodných protokolov a dohovorov. Takže takýmto spôsobom boli radikálne porušené tieto dokumenty Okrem iného, vidíme, že je nepripustné, aby v prípade týchto e, základných e, potenciálnych škôd, ktoré takéto vrty môžu spôsobiť, nebola verejnosť konzultovaná. Išlo o povolenia, ktoré, ako som už hovoril, okrem toho, že majú zásadné riziká pre zdravie tých, ktorí žijú v tomto, e, v tomto prostredí, E, zásadným spôsobom ohrozujú aj povrch, ako aj podložie e, Kantábrie a predstavujú alebo ohrozujú zásadným spôsobom e, turistickú, agroenvironmentálnu a polnospodárskú činnosť v tomto regióne. Nesmieme zabúdať aj na budúcnosť našich detí, ktorým takýmto spôsobom budú zásadne obmedzené agroekonomické možnosti a je dôležité, aby sme pomenovali to, čo je najväčším alebo najväčšou hrozbou imperializmu, ktorý nás takýmto spôsobom obmedzuje. Zároveň je dôležité uvedomovať si, že e, takéto ťažby alebo takéto už ukončujem za vystúpenie. Zároveň tieto techniky, ktoré využívajú jednotlivé firmy, e, sú technikami, ktoré neumožňujú účinné zapájanie, účinnú diskusiu a absolútne nezabezpečujú dostatočné šírenie informácií o plánovaní a o spracovaní Európa e, zaviedla dostatok noriem, ktoré e, obmedzujú takéto možnosti ťažby, ale Európa nemôže ignorovať to, že tieto zákony sú teraz ignorované kvôli zabezpečeniu zisku. E, nikto nie je konzultovaný a nie je absolútne brané do úvahy dopady takéto činnosti na danú populáciu. V tomto smere je naozaj nevyhnutné zobrať do úvahy predchádzajúce štúdie Európa. Nenechajte nás osamotených, urobte niečo, pomôžte nám bojovať za našu krajinu a je dôležité, aby sme dokázali plne uplatniť naše e, smernice a, a využiť naše zákony, ktoré sme ju chrániť. I, I Ďakujem, rozumiem. Zďaleka ste pricestovali veľmi vám záleží na tej téme, je samozrejme ťažké obmedziť sa na ten čas, ktorý máte stanovený. Ale máme veľmi naplnený program. Je mi ľúto, že vám nemôžem poskytnúť toľko času, ako by ste si prijali. Bod 17. To je petícia číslo 253, tiež zo Španielska. Ide o ťažbu bricového plynu v Burgos. Predkladateľ nie je tu, ale máme teraz všeobecnú reakciu komisie na všetky tieto petície a verím, že sa dotkne aj tejto petície, hoci predkladateľ nie je tu. Máte slovo, nech sa páči. Thank you, Madam Chairman. Um... Ďakujem, pani predsednička. Dotknem sa niektorých spoločných bodov e, petícií, ktoré sa týkajú prísojov plynu na dnešnom programe a ak to čas dovolí, tak sa vyjadrím aj k jednotlivým petíciám. A hneď na začiatku by som chcel zmierniť očakávania v tejto miestnosti, pokiaľ ide o to, čo komisia môže urobiť a má úlohu v kontexte hydraulickej ťažby čo je možné a čo nie je možné. Takže ten jeden spoločný prvok je výzva na zákaz e, ťažby prílicového plynu. Komisia je strážcom zmluvu a článok 194 e, zmluvy o fungovaní EÚ hovorí, že členské štáty majú právo určiť podmienky na ťažbu energetických zdrojov. Inými slovami, každý členský štát má slobodu, ale aj zodpovednosť rozhodnúť sa, ktor, ktorú energiu bude ťažiť na svojom území a ktorú nie. A na niektorých zasadnutiach v parlamente sa hovorí o tom, že to je ten veľký slon miestnosti. Áno, je tu, ale to je článok 194, takže akákoľvek žiadosť adresovaná komisii alebo inštitúciám EÚ zakázať e, ťažbu blicového plynu, to sa ťažko dá dosiahnuť. E, takže e, postavme sa zoči voči realite. Ďalší spoločný prvok je žiadosť o transparentnosť, e, pokiaľ ide o účasť verejnosti tým sa dostávame k tomu, že ak by komisia, teda ak komisia nemôže zasahovať do voľby e, zdrojov, ktoré sa budú ťažiť, tak e, členské štáty samozrejme musia zabezpečiť posudzovaním, licencovaním, e, monitorovaním, inšpekciami, že akákoľvek ťažba zdrojov energie, vrátanie tých, e, na ktoré sa čažia e, hydraulickou ťažbou, e, že sú v súlade s existujúcou legislatívou. No a to je ochrana zdravia a životného prostredia. Prístup komisie, pokiaľ ide o bricový plyn, bol ten, že sme 22. januára 2014 e, e, prijali odporúčanie o minimálnych princípoch e, pri produkcii a ťažbe hydrouhlíkových palív. A je to odporúčanie, nie je legálne záväzné a je to výzva pre členské štáty, aby prijali určité štandardy a sú tam aj prvky, ktoré sa týkajú špecificky bricového plynu. Hovorí sa tam o celom životnom cykle projektov, teda od e, územného rozhodnutia a, až e, po cez ťažbu až po uzatvorenie e, projektu a fáze, fázy po uzatvorení projektu. Teda ide o minimálne požiadavky pre schváľovanie, prevádzku, prevádzkové požiadavky, e, tiež e, posudzovanie chemických dopadov. Toto odporúčanie doplňa existujúcu legislatívu. Existujúca legislatíva platí pokiaľ ide o ťažbu britského plynu. Niektorí prevádzkovateľia hovoria, že komisia nám dáva povinnosti e, a musíme zohľadniť 15 rôznych predpisov, tak nám nedávajte ešte aj 16. predpis. Takúto diskusiu sme mali v roku 2013, teda 15, niektorí hovoria už o 30 e, predpisoch. Ale áno, je tu po, istý počet e, smerníc e, týkajúcich sa životného prostredia, ktoré platia. No a teraz e, sa vrátim k tej e, účasti alebo zainteresovaní verejnosti. Ide o posudzovanie dopadov na životné prostredie. A teda ide o e, ťažbu, ktorá má vážny dopad na životné prostredie. Táto smernica sa týka projektov, ktoré, e, to ide o hĺbkové vrty, tiež povrchové e, inštalácie na ťažbu ropy, e, potom samotný produkčný proces a v závislosti od druhu projektu e, je potom potrebné posúdenie dopadu na životné prostredie alebo je potrebný screening, aby sa stanovilo, či takéto posúdenie život, dopadov na životné prostredie je potrebné. Petície sú buď z Nemecka alebo zo Španielska. A ja tomu rozumiem tak, že Španielsko požaduje posúdenie na, dopadov na životné prostredie pri projektoch, ktoré využívajú e, hydraulickú ťažbu a fracking. Nemecko e, príjma legislatívu, ktorá e, bude rovnaká. Takže posúdenie dopadov na životné prostredie je potrebné a to zahrňa aj účasť verejnosti. To je prvok, ktorý je veľmi dôležitý pre verejnosť, aby e, sa táto téma otvorila čas. No a potom ďalšia smernica, ktorá hovorí o účastnej verejnosti, je e, e, posudzovanie strategického prostredia. Teda tam ide o to, keď členské štáty vlastne príjmajú plány týkajúce sa energie, teda to sa môže týkať celého územia členského štátu alebo veľkých e, regiónov, takže je to veľa komplexnejšia oblasť e, než len na úrovni jednotlivých projektov. A toto strategické posúdenie e, e vlastne sa musí vykárať na, na základe smernice Takže, ale zase nie je tu e, formálna povinnosť vykonať takéto posúdenie, ale je to príležitosť, a to e, viacerí rečníci e, hovorili, že teda využívanie teda ide o dopady na ďalšie oblasti, ktoré vlastne sú v konkurencii s ťažbou, teda e, cestovný ruch a tak ďalej. A preto komisia odporúča členským štátom, aby vykonávali takéto posúdenia. Ďalší prvok, ktorý je spoločný pre všetky tieto petície, a to tá otázka, že teda ak sa niekto dozvie o e, takýto projekt štátoch ťažby e, bridlicového plynu, tak to je otázka e, pitnej vody. Začína to teda pitnou vodou, ale má to dosah aj na e, kvalitu ovzdušia, pôdy. Teda budú splňať tieto oblasti parametre bezpečnosti. Máme tu legislatívu, máme tu teda smernicu o vode, tam sú veľmi vysoké štandardy na ochranu podzemnej vody. Máme smernicu o podzemnej vode, ktorá následuje režim, e, e, stanovuje štandardy kvality podzemnej vody a e, zamedzuje vlastne, alebo hovorí o vstupoch znečistujúcich prvkov. To platí a samozrejme v schváľovacom procese sa to musí zohľadňovať. To isté sa týka E, e, smernice o vtáctve a habitate. Požiadavky týchto smerníc e, sa musia zohľadniť pri posúdení dopadov na životné prostredie. A tu sa dostávam teda k úlohe komisie, teda my sme strážcami zmluv a legislatívy a musíme dbať o to, aby sa aplikovali správnym spôsobom aj pri projektoch berlicového plynu. No a k tým konkrétnejším poznámkam. Bod 13 petícia 2012 z Nemecka prepojené na 759. Tam je mm, pojná dopadová štúdia v Nemecko to práve mm, transponuje do legislatívy. Takisto je tam mm, výzva, aby sa zakázal frakovanie v spadových oblastiach vodných. A pokiaľ to správne chápem, tak to v nemeckej legislatíve aj zakázané bude, teda v ochranných eh, zónach, chránnych zónach. A čo sa týka všeobecného zákazu, už som povedal, že komisia nemá nejaké stanovisko k výberu energetického mixu v členských štátoch. Čo sa týka bodu 14, 157, 2013, tu máme transfer licencie a zdá sa, že žiadne hydraulické frakovanie sa nepredpokladá. Čiže tá odporúčanie už sa neuplatňuje na túto aktivitu. Ale tých 15 smerníc, ako sa niekedy o nich hovorí v tejto environmentálnej legislatíve, to sa naďalej uplatňuje napríklad smernica o vode, dopadové štúdie environmentálne. No a pri vrtných aktivitách tam sa vyžaduje aspoň screening, aby sa zohľadnili potenciálne ďalšie dopady. Spomínala sa tu Natura 2000, to treba riešiť. 15. 2214 z roku 2013. Tá procedúra je ukončená. Čo sa týka toho prieskumného vrtu. A tie tri eh, projekty, tam sa momentálne robia tie dopadové štúdie, environmentálne dopadové, dopadové štúdie. Malo by to byť za účasti verejnosti. A s tým, že čo môže komisia urobiť, je to prebiehajúci proces. Komisia nevidí dôvod zasiahnuť do tohto procesu. Takže uvidíme čo táto environmentálna dopadová štúdia prinesie. Petícia 16 263 z roku 2014. Tam sú tie licencie, verejná účasť. Už som o tom diskutoval, že by sa to dalo riešiť strategicko-environmentálnou dopadovou štúdiou, ale nie sú tam žiadne plány Španielsku. Nie je to potrebná, nie je to nevyhnutná požiadavka na no potom bod 17 53 z roku 2015. Opäť e, sú to projekty, ktoré sú v procese environmentálnych dopadových štúdií a konzultácie teda prebehli. stanovilo sa to pomocou dodávateľa, ako teda členské štáty implementujú odporúčania, ktoré som na úvod spomínal. A opäť e, nie je dôvod, prečo by komisia mala do tohto procesu zasahovať. A e, treba poznamenať, že máme dobrý prístup k informáciám na centrálnej úrovni v Španielsku, ale ťažko získavam prístup k informáciám, ktoré sú v autonómnych regiónoch. Takže možno tam budú nejaké nedostatky v mm, informácie, nedostatočné informácie na našej strane. Takže vám ďakujem za pozornosť a odozdávam slovo pani predsedničke. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste tak presne odpovedali na všetky petície, aj jednotlivo, určite to nie je jednoduchá úloha, ale vy ako profesor na túto tému sa minimálne v tomto výbore veľmi dobre kvalifikujete. Ďakujem pekne a teraz otváram diskusiu. Pani Valina ako prvá a potom Soledát. Gracias. Ďakujem pekne v prvom rade. Chcem poďakovať všetkým autorom petícií, za to, že sem prišli, lebo zastupujú rôzne časti, rôzne záujmy z mojej krajiny, ale trpia tým istým problémom. <clears throat> A síce e, plánovaným využívaním frakovania. V každom prípade treba povedať, že to je celoeurópsky problém, to je asi jasné, lebo sú tu petície nemecké, britské a teraz <clears throat> práve v čase, keď Európska komisia hovorí o dekarbonizácii, o behovom hospodárstve a práve teraz, keď sme spolu e, ako celý Európsky parlament schválili správu Palomy López, aby sme podporili rozvoj um, obnoviteľných zdrojov energií, účinnejších zdrojov energií, tak práve vtedy počujeme aj o tom, že dochádza k plánovanému využívaniu takýchto veľmi nebezpečných a znečistujúcich techník. A treba povedať, že mm, tu sa to v Bruseli len umožňuje, nie spovinuje, ale vidíme, že v regióne, aj v tom mojom, ako Asturias, v Španielsku, dochádza k takým, takémuto vývoju. A ja teraz s veľkým prekvapením som počul zástupcu komisie, ktorý hovoril, že každý štát má svoju zodpovednosť za svoje vlastné zdroje energie. Tak po celé roky sme mali 50 tisíc zamestnaných e, v, vo verejnej firme a teraz máme 8 tisíc, takže my nevyužívame náš e, potenciál. Tu sú obrovské priame a nepriame dopady. Dochádza k vyhýňaniu celých oblastí. Komisia hovorí to, čo jej vyhovuje v danom mieste. A všetci sme z toho trošku unavení, pretože to to, to, to, to riešenie jednoducho potrebujeme eh, nájsť, pretože nestačilo sa, o tom, eh, sa, sa mu vyhýbať a utekať pred ním. V každom prípade e, je dôležité hľadať vlastné zdroje a jednoducho ťažba podzemných zdrojov e, tou hydraulickou ťažbou je neakceptovateľná e, počujú, hovoria to ochranári, hovoria to všetci, ale záujmom, alebo tie záujmy tých, ktorí ťažia, sa zdajú byť väčšie. Treba povedať, že naši susedia tu v Holandsku už teraz e, e, čelia týmto dôsledkom, sú to malé e, zemetrasenia, zatápanie a vidíme, že zodpovedné firmy si na tým umývajú ruky a nechcú ísť opravovať tie škody, ktoré takéto veci, ktoré takéto konanie spôsobuje. A to je niečo, čomu sa naozaj musíme vyhnúť. Deje sa to už v Holandsku a môžeme si to stačí, aby sme si vypočuli, čo hovoria naši susedia. Takže v tomto smere naozaj chcem, aby tieto petície zostali otvorené, chcem podporiť každú jednu z nich, chcem podporiť záujmy záujmy týchto e, žiadateľov a chcem využiť služby parlamentu, aby zrealizovali také štúdie, ktoré zaktualizujú e, už tú štúdiu z roku 2011, teda aby parlament mal aktuálnejšiu štúdiu, aby sme mali jasnejšie predstavy o dopade na životné prostredie, na zdravie um, takéto ťažby plynu a zároveň, aby do tejto štúdie zahrnuli um, tieto zóny, um, kde sa práve takáto ťažba zvažuje alebo kde sa už ťaží, aby sme posúdili, akým zmenám došlo. A zároveň je dôležité uvedomiť si, že v týchto prípadoch treba vždy konať v princípe predbežnej opatrnosti a v súlade so smernicami o ochrane životného prostredia. Soledad, please. Bueno, Ďakujem veľmi pekne eh, všetkým žiadateľom a autorom petícií za to, že otvorili túto tému. Treba povedať, že tejto téme sme sa už venovali, myslím, že minulý rok. Bola to téma frakovania. No a eh, treba povedať, že to musíme vnímať z dvoch eh, perspektív. Prvá otázka je tá otázka legálnosti a druhá otázka je otázka sociálnych dopadov. Je jasné, že tie sociálne obavy sú obrovské um, v spojitosti s touto technikou ťažby. Naša strana si veľmi dobre uvedomuje, že aj e, španielská strana socialistická jasne povedala, že je proti takéto technike ťažby a práve v tomto duchu ehm, pracujeme, e, najmä aj na príprave správy, ehm, tak aby sme e, vy podporili e, vlastne žiadosť, aby sme e, navrhli zákaz udelovania povolení na ťažbu, pokiaľ sa nepreukážu nulové environmentálne dopady. Ale ďalšia otázka sú sociálne dopady a ako už to bolo povedané, je nutné, aby sme rešpektovali aj to, čo nám hovoria štúdie o environmentálnych dopadoch a vlastne na posúdenie alebo na zmeny ohľadom týchto právnych predpisov potrebujeme v Európe jednohlasnosť. Je pravda, že to je veľmi ťažké. Veľmi ťažké je hovoriť, že hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energií a robíme v praxi presný opak. Taký je môj návrh. Nechajme tieto petície otvorené a žiadajme španielskú vládu, aby informovala komisiu o tom, ako splňa tieto princípy, ktoré to boli spomenuté, ako plní princípy e, environmentálnych smerníc a smerníc o ochrane životného prostredia a zároveň je podľa mňa nevyhnutné, aby sme trvali na implementácii štúdií o environmentálnych dopadoch a o environmentálnych dopadoch na ľudské zdravie, ktoré takáto ťažba má v celej Európe e, či už to má byť cez výbor Envy alebo náš vlastný výbor, ale je dôležité, aby sme zrealizovali štúdiu, ktorá vytýči jasné kritéria preto, aby bolo jasné, aké sú dopady Ehm, a zároveň ambientálne dopady eh, takejto ťažby. Ďakujem pekne. Mrs. Albioli. Gracias. Ďakujem pekne. Myslím si, že už poznáme veľa rôznych štúdií, um, ehm, nielen o tom, ako funguje fracking a hydraulická ťažba eh, plynu, aké to má dopady na verejné zdravie, na životné prostredie, na polnohospodárstvo, na uh, vidiecké zóny, na akvifery a naozaj v tomto smere e, si myslím, že môžeme poďakovať za to, že takéto platformy, takéto združenia bojujú proti frakovaniu a bojujú za to, aby zachovali život vo svojom území. Takže v tomto smere, týmto smerom chcem svoje poďakovanie nasmerovať aj týmto autorom petícií, ktorí bez pochyby tvoria súčasť e, takéhoto hnutia spoločenského hnutia pohybu, ktorý pracuje za účelom zrušenia frakovania v Európe. Myslím si, že Európska komisia bola jasná, keď povedala, že áno, sú tu európske kompetencie, ktoré máme v tomto smere, v týchto prípadoch, pretože sú európske smernice, ktoré by mali byť účinnejšie plnené. A bola by som rada, keby Európska komisia podrobnejšie preštudovala každý jeden prípad a aby jasnejšie indikovala, ktoré smernice sú splnené a ktoré smernice naopak splnené nie sú a tie, ktoré plnené nie sú, tak tam je dôležité, aby sme naozaj urobili všetko preto, aby sa európska smernica splnila. Ja e, e, sa pridávam ešte k tým, čo hovorili e, žiadatelia a autory petícií. Myslím si, že je veľmi jasné, že sa týchto petícií je nevyhnutné kontaktovať španielskú vládu a zároveň jasnejšie povedať, akým spôsobom e, preskúmala tieto projekty, ktoré e, popísali jednotliví žeratelia. Sú to projekty z Kastílie, z Castellionu a z Kantábrie. Je dôležité preskúmať aj obavy, e, ktoré má, máme ohľadom podmienok v Kantábrii. Kantábria signalizovala, že boli tu štúdie vykonané bez aktívnej účasti občanov a zároveň aké dopady to má na, na tie geologické podklady, podloží, aké to dopady to má na podložie v Kantábrii. To sme tu počuli o tom, ako to funguje a naozaj v tomto smere, eh, čo sa týka eh, projektov v Kastejúne, tak eh, tu by som chcel počerknúť tú obavu, ktorú, ktorú tu spomenuli kolegovia ohľadom, aké dopady to má na zásobníky podzemnej vody. V tomto smere je naozaj dôležité, aby e, v prípade Castellonu jednoducho neboli povolené takéto ťažby hydraulického frakovania. A bez pochyby e, dochádza k tomu, že sa zásadným spôsobom porušuje jednak rámcová smernica o vodách a aj smernica o, um, environmentál- o analýzach environmentálnych dopadov. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme zaslali tento list španielskej vláde, aby sme vyjadrali naše obavy o tieto projekty. No a uh, zároveň by som predsedníctvu chcela adresovať jednu prozbu. Dostali sme už naozaj veľmi veľa rôznych e, petícií, rôznych e, žiadostí ohľadom hydraulickej ťažby, e, frakovania pri iných situáciách sme dostali veľmi podobné petície. Možno by bolo dobré, keby sme napísali správu alebo stanovisko nášho výboru, ktoré bude reagovať na to všetko, čo sa stalo a aby sme reagovali vlastne, čo tento fracking znamená, ako, aká to je hrozba, Eh, pretože máme tu viacero rôznych aspektov, ktoré vlastne títo autory petícií predkladajú. Sú to ehm, ambientálne otázky, ale otázky dopadu na zdravie. A takisto je to aj otázka ehm, aktívneho zapájania občanov do schvalovania eh, takýchto projektov. Takže v tomto smere by bolo dobré, možno ako celý výbor, sa k tomu vyjadriť a jasnejšie povedať, ako konať ďalej. And... Ďakujem pekne. A Rosa, nech sa páči, máš slovo. Vystupujem preto, aby som prvom rade poďakovala autorom petícií. Myslím si, to isté, čo Soledad. Vždy je tu konflikt medzi tým, čo je otázka formálnej náležitosti a otázka toho, aká je, aké sú záujmy verejnosti. Aj my na Baleároch nechceme byť obeťou um, um, nejakých olejárských firiem. A na druhej strane zákon je zákon. A ja ako občan, musím rešpektovať to, že tieto zákony proste sú a nejako, nejako upravujú fungovanie. Keď je zákon plnený, tak je plnený. Na druhej strane e, chápem, že tieto všetky petície zostávajú otvorené, e, budú sa robiť environmentálne dopadové analýzy a zároveň treba si uvedomať, že tie rozhodovacie právomoci sú niekedy autonómne na úrovni e, regionálnych vlád, niekedy sú na úrovni centrálnej vlády. Takže tam treba hľadať aj tú odpoveď. To je otázka toho, aká je legislatíva na štátnej úrovni. Takže všetci by mali konať v súlade s týmto, ale mám také rozpoltené srdce, ako mnohí, čo ja cítim ako občianka mojej krajiny, to je jedna vec. Druhá vec je ako právnička, viem, že zákon hovorí zákon, hovorí niečo iné, je to vždy taká dilema. V každom prípade e, názor Albiol je zaujímavý, ale ja úprimne si nemyslím, že tento výbor je pripravený na takúto správu. Možno iné výbory sú na to lepšie pripravené, ako napríklad špeciálny výbor pre energetiku, lebo oni sú na to špecialisti. Ja na to nie som odborník, ja nemám poňatie o tejto téme. Neviem, či vy, akí ste vy odborníci na energetiku, ale my sme tu na také trochu inú, to je naša úloha je nejaká iná. My sme tu na politické poslanie a nie na technické diskusie o energetike, takže e, treba si uvedomiť, že aké je naše poslanie. To je len taký nápad. Now the... Nuž. Teraz bude rozpráva pokračovať, ale ja vám teraz musím počak- poďakovať a opúšťam vás. Ďakujem vám a prajem vám všetkým pekné leto, dobre si oddychnite, zabavte sa a vráťte sa na jeseň nabitý energiou. Myslím si, že všetci teraz potrebujeme dovolenku. Ja teda odchádzam a predsedníctvo nechávam Pálovi Čákymu. Ďakujem pekne. you. they're corrected. That they No, no, no, no, no, no, So, ladies and gentlemen, if you allow me, I would like to use... Ak dovolíte, budem hovoriť po slovensky, krajinou môjho jazyku, eh, krajinou, jazykom mojej krajiny, keďže máme predsedníctvo. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Som naozaj veľmi rád, že môžete hovoriť vašim jazykom. Ja nemôžem hovoriť svojim rodným jazykom napríklad tu. Ale budem teda hovoriť po španielsky, čo nie je môj rodný jazyk, a budem vystupovať stručne. Takže, a trochu ma prekvapilo to, čo hovorila kolegyňa Estaras, ktorá povedala, že sú vždy konflikty medzi zákonom a takým názorom verejnej mienky. No tak to je hrozné, keď to takto je vždy. To je jednoducho neakceptovateľné, pretože aká je, aký je zmysel zákonov, ak nie chrániť verejnú mienku. Takže mne to prípada naozaj hrozné, hrozné, keď takto funguje. O tom sa potom môžeme porozprávať samozrejme samostatne, ale mali by sme urobiť niečo, aby nedochádzalo k takémuto permanentnému konfliktu medzi zákonom a verejnou mienkou. Takisto súhlasím s tým, čo tu aj hovorili kolegovia, súhlasím aj s tým, aby sme zachovali um, otvorené tieto petície, aby sme ďalej skúmali, tak ako boli predložené. A pridávam sa k tej žiadosti, ktorú povedala Marina Albiol, aby sme napísali správu správu o frakovaní. Pretože podľa mňa toto je tá, tento jadro toho celého problému. Takže akým spôsobom e, je možné, že táto téma vzbudzuje také veľké vášne? je dôležité, aby sme tú tému otvorili my, lebo možno v niektorých iných výboroch to nemá takú bezprostrednú vážnosť, ako to cítime my. Takže naozaj sa podpisujem po túto žiadosť, aby ak to bude možné, aby sme napísali krásnu e, správu o frakovaní. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Evi. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, rovnako aj ja chcem vystúpiť eh, v spojitosti s touto eh, petíciou, respektíve s týmito petíciami. Eh, myslím si tak podobne ako aj pani Albiol, že je veľmi vhodné, aby sme napísali správu vlastnej iniciatívy o tejto téme, lebo je to veľmi komplexná, dôležitá téma. A naozaj si to vyžaduje e, možno skoncentrovanie našich záujmov, aby sme sa obrali do úvahy e, situáciu na úrovni e, regiónov. Je dôležité, aby sme skrátili tú vzdialenosť, ktorá je medzi európskymi pravidlami a tým, čo sú akútne potreby a akútne záujmy občanov v týchto teritoriách a zároveň e, je naozaj podporiť tú autentickú e, zmenu energetických zdrojov, aby sme dokázali účinne e, hľadať alternatívne zdroje a myslím si, že správa z nášho výboru by mala zmysel v tomto smere, takže ja to podporujem. Ďakujem pekne. Keď som počúval túto diskúziu, tak som mal dojem, že máme tú harmóniu, tak e, ja si dovolím možno teraz navrhnúť možné uzatvorenie všetkých týchto petícií Takže každá petícia samozrejme bude žiť naďalej vlastným životom. Takže všetky petície by sme mohli nechať potvorené. V tom je asi dohoda. Not closed, open. Keep open. Po druhé, e, pravdepodobne e, máme, nemáme dostatok informácie od španielských úradov Takže by sme sa mohli obrátiť listom na centrálnu španielskú vládu a na ďalšie španielské autority o dodatkové informácie. A po tretie, eh, ohľade ďalších návrhov vrátane vypracovania komplexnej správy by sme sa obrátili na koordinátorov. Takže to by sme asi prerokovali na rokovanie koordinátorov E, ja som dnes dostal školenie do obeda, keď sme riešili vodu, problém vody v Španielsku a to je dosť zložitá a ťažká úloha. Takže chcem len upozorniť, že riešiť tento problém či v Španielsku alebo kdekoľvek tiež bude veľmi, veľmi komplexný a veľmi ťažká úloha. Takže myslím si, že koordinátori si to <laughs> musia premyslieť a potom sa k tomu vrátime. Takže ostanú otvorené žiadame ďalšie informácie a prerokujeme na rokovaní koordinátorov. Môže byť takto uzatvorené? Ďakujem pekne. E, ďalšia petícia je petícia 1587 z roku 2012. Je to staršia petícia z Veľkej Británie. E, táto petícia bola prerokovaná v roku 2014, boli vyžiadané informácie ohľadne tejto petície z vlády Veľkej Británie a taktiež sme dostali informáciu od Európskej komisie. Pán peticionár nie je prítomný, a slúbil, že budú, bude predkladať nejaké ďalšie informácie, ale nedostali sme nové informácie. Mám také informácie, že ani Európska komisia nemá nové informácie ohľadne tejto petície. Takže chcem sa opýtať kolegov, či niekto má nové e, informácie. Ak nie, tak navrhujem túto petíciu uzavrieť. E, chcem sa opýtať pani Anna Heslop, či súhlasí s takýmto stanoviskom, alebo chce ešte zaujať nejaké stanovisko v mene komisie. E, súhlasila by som asi s takýmto návrhom. Jediná korešpondencia, ktorú sme dostali, bol list od e, okresnej rady Staffordshire, e, ktorú, ktorý nám poslali, ale nejako sa nemení pozícia komisie a myslím si, že je naozaj vhodné uzavrieť túto petíciu. Myslím, že by bola škoda zavrieť to bez toho, aby sme vedeli, čo sa udeje a čo teda chce predkladateľ petície k tomu povedať. Myslím, že je to škoda. I, I understand. Ja chápem, chápem, čo naznačujete. Kolega Valesa, prosím. Uh, thank you. Well, I, I think we should close this... Ďakujem, mali by sme to zavrieť, pretože sme nedostali žiadne ďalšie informácie, žiadne relevantné informácie, takže uh, na čo to držať pri živote, ak uh, nemáme žiadne nové zistenia, nemá to zmysel. Ja som si myslel, že by sme to možno mohli odložiť, uh, spracovanie tejto petície, keďže vlastne nevieme, prečo nám neposlali vôbec nič. Petícia je z roku 2000, petícia je z roku 2012, to znamená 4 roky stará petícia. Bola prerokovaná aj s vládou Spojeného kráľovstva, aj s Európskou komisiou a dva roky už sa nič nedeje. Takže ja si nemyslím, že by sme to mali. Súhlas uzavrieme. Ďakujem pekne. Samozrejme, ak e, peticionár nesúhlasí s takým stanoviskom, môže predložiť novú petíciu. To je, to je samozrejme jeho právo. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďalšie dve petície sú petícia 51 z roku 2013 a petícia 85 z roku 2013 ohľadne prírodného plynu v Doňana. E, mám takú informáciu, že peticionári sú tu Takže odovzdávam slovo pánovi peticionárovi Francisku Javier. Eh, Komáčo González, prosím. Micro, Národný park Doňana, ktorý je známou biosférickou rezerváciou, ktorá bola vyhlásená v roku 1980, je európskym symbolom. A vždy tu bol e, problém, že jednoducho nemáme ďalšie iné chránené územia, ktoré by sa nachádzali podobne ako Doňana e, v takto silno osídlenom území, kde je 14 okresov a 3 provincie Španielska. Takže Doňana e, bola vlastne vytýčená tak, že musela nevyhnutne obmedziť urbánny rozvoj a takisto aj turistický rozvoj, pretože je to vlastne povodie alebo je to delta rieky, ktorá má zásadný význam pre ochranu životného prostredia. Ale došlo vlastne k budovaniu ďalších makroturistických projektov, ktoré vytvorili tisícky pracovných miest. Museli sme obmedziť štátne a regionálne plány v oblasti polnospodárstva a celej polnospodárskej činnosti. Um, diskusia viedla k tomu, že bol vytvorený plán, ktorý upravuje a reguluje ktoré sú tie konkrétne chránené územia, ktoré sú hraničné územia a zároveň ktoré e, polnospodárske územia sú nelegálne a zároveň čo urobiť preto, aby táto biosférická rezervácia dokázala prežiť. Počas e, týchto viacerých rokov tu bol aj silný tlak verejnosti, ktorý žiadal, aby boli vybudované napríklad nové cesty, ako napríklad pobrežná cesta štátneho významu, ktorá by prechádzala krížom cez túto rezerváciu a prebehala veľká diskusia s populáciou a vždy sa tu bola snaha rozvíjať turistický rozvoj, e, podporovať polnohospodárstvo a e, to všetko ohrozovalo krehkú biologickú rovnováhu v tomto e, unikátnom biotope. Častokrát to bol veľmi bolestivý proces pre ľudí, ktorí tam žili, ale bolo to nevyhnutné z pohľadu environmentálnej ochrany tohoto biologického drahokamu. A teraz do toho ešte pristupuje aj otázka produkcie e, a skladovania a prevozu zemného plynu. Um, vždy sa táto, tento potenciál vlastne vnímal, keďže e, podložie predstavuje možné úložisko pre zemný plyn. Um, boli tu e, predložené štyri projekty ohľadom nové, nové miesta, to počerkujem, nové plynovody, nové e, elektrické vedenia a pozor, nová aktivita, ktorá ešte nikdy nebola rozvinená, a to je síce skladovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch zemného plynu. A takýmto spôsobom by sa vlastne celá Doňana stala obrovským zásobníkom zemného plynu, akýmsi skladiskom. A tomuto sa vyjadrovali regióny Andalúska a aj okresov a oni hovorili, že nie je možné zabezpečiť účinnú ochranu tohoto územia pretože e, všetky tieto aktivity vlastne by zásadným spôsobom poškodili e, biosférické e, charakteristiky tohoto priestoru. Zdieľame názor andalúzskej vlády, ktorej stanovisko sa nedostalo do Bruselu, a, a takisto sa musí dostať aj postoj regionálnych orgánov, pretože Európa sú aj regióny, to nie je len centrálna vláda. Európa nezastupuje len centrálne vlády a regionálna vláda si myslí, že je nevyhnutné urobiť prehodnotenie možných akumulatívnych dopadov týchto štyroch projektov, ktoré som spomínal. Bola tu predstavená analýza environmentálnych dopadov, ktoré tu boli spomenuté samostatne, ale e, andalúzska vláda žiada, aby prebehlo posúdenie, integrálne posúdenie všetkých týchto e, projektov kumulatívnym spôsobom a nie individuálnym. No a zároveň e, je dôležité, aby sme si povedali, že tie predchádzajúce hodnotenia robila vláda Andalúzie a v Európe, kde sa nachádzame, um, naše ministerstvo zahraničných vecí uh, písomne komunikovalo uh, ohľadom toho, že to je v poriadku a nepriznalo, že dochádza k týmto rozporom. Ale je dôležité, aby sme urobili jednotnú uh, analýzu environmentálnych dopadov, nie štyri samostatné. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme si pripomenuli aj to, že k dnešnému dňu neboli sprístupnené geologické štúdie, e, ktoré boli súčasťou týchto e, environmentálnych štúdií a neboli nikdy predstavené e, andalúzskej vláde. Takže predstavte si, že čo máme povedať polnospodárom, ktorí robia v okolí Doňany, že aké dopady to bude mať na podzemné vody a že napríklad ich analýzy na podzemné vody budú robiť individuálne, farma po farme, pole po poli a nebude to robené kumulatívne. Predstavte si, aké dopady by to bolo, keby sme vlastne plán plány územného rozvoja robili individuálne, ulica po ulici a nie kumulatívne. Akým spôsobom by sa to vlastne vnímalo. A to isté je vlastne porovnateľné e, s tým, akým spôsobom tieto projekty posudzovali. Ale napríklad, keby sa každá cesta posudzovala kilometr po kilometri a nie tým, čo to znamená dať tam niekoľko desiatok kilometrov asfaltu e, kumulatívne. Takže podobne nie je možné vnímať tieto štyri projekty individuálne, nie je dôležité vnímať ich v celku a musíme si uvedomiť, že to je veľmi dobrý a zlý príklad ignorovania regionálnej samozprávy a je to príklad toho, ako v rámci e, regiónu E, Doňany. Španielská vláda e, vlastne e, je tak jednoký medzi slepými, pretože nedokáže, alebo tým, že vlastne obmedzuje možnosti regionálnych samozpráv, tak dokáže autonómne rozhodovať o takýchto citlivých veciach. No a na záver budeme sa snažiť dosiahnuť nasledovné. V prvom rade, aby výbor PETI zaslal list španielskému kráľovstvu ohľadom povinnosti preskúmať tieto štyri projekty, ktoré som spomenal, kumulatívnym spôsobom sa preskúma ich dopad, a to integrálne, a zároveň sa vytvorí jedno environmentálne posúdenie, na základe ktorého sa vydá jedno povolenie pre 4 projekty spoločne. Um, je o novú aktivitu, najmä je to skladovanie ehm, podzemné zásobníky zemného plynu, podloží doňany a práve v tomto smere je dôležité, aby um, vyjadrenie Európskeho parlamentu uh, trvalo na tom, že regionálna vláda má tiež kompetencie v tomto smere a mala by sa mať možnosť vyjadriť k tomu, čo sa nám deje, aby boli účinnejšie zapojené lokálne orgány, um, ktoré účinnejšie zastupujú lokálne záujmy. A prepačte, že trošku som prekročil čas, Doňana je symbol, legendárny symbol boja, ľudskej inteligencie, titanského boja za ochranu, za biodiverzitu a všetko toto úsilie, 10 ročia snahy, 10 ročia potu, to všetko e, bolo aj zároveň cieľom e, mnohých európskych investícií, aby sme zachovali tento unikátny ekosystém. To všetko môže padnúť za obeď záujmom e, veľkých firiem, ako napríklad veľké korporácie, ktoré ťažia zemný plyn. Takže nedovolme, aby veľké firmy obetovali budúcnosť budúcich generácií pre svoj vlastný zisk. Ďakujem pekne. Máme tu aj zástupcu Fernúza Gas Company pana Františka Velasku Heredera. Prosím, jeho. Prosím, aby ste sa ujeli slova. Prosím. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Príjemné popoludne. Chcem vám poďakovať za to, že som sa mohol zúčastniť tohoto zasadnutia. V prvom rade by som chcel pri tomto prvom vystúpení počerknúť, že aktivity výroby sú realizované Eh, v období, sú realizované v tejto oblasti už 30 rokov bez akýchkoľvek incidentov. Okrem toho modernizácia infraštruktúry, ktorá súvisí s týmito projektami, by mala zvýšiť bezpečnosť a udržateľnosť e, environmentálneho prostredia. Transparentnosť eh, napríklad spočíva aj v tom, že sa inštalujú nové senzory a nové mechanizmy na najcitlivejšie miesta infraštruktúry. Ehm, hovoríme o štyroch projektoch, ktoré sa popierajú o predchádzajúce inštalácie. Tieto projekty boli e, posúdené na základe environmentálnych kritérií a v súlade e, so zapojenými e, orgánmi štátnej a regionálnej správy. Nebola tu žiadna tendencia fragmentovať tieto projekty. Tieto projekty boli posunuté raz a naraz. Čiže my sme ich poslali naraz a nesnažili sme to fragmentovať. Všetky tieto projekty sú navyše mimo Národného parku. A rád by som opätovne zúraznil aj to, že tieto projekty nepredstavujú nejakú novú aktivitu v oblasti infraštruktúry a výroby. Využijú sa procedurálna poznámka. Rada by som vedela, na základe čoho hovorí tento pán, ktorý teraz hovorí, pretože pokiaľ ja viem, tu sa hovorí, tu, sa, tu môže vystupovať len e, petičný výbor, zástupca Európskej komisie alebo europoslanec, europoslankyňa. A nie, že vystupuje zástupca firmy, ako ten pán, ktorý teraz hovorí. že v akej pozícii hovorí tento pán, lebo tento pán nepredložil žiadnu petíciu a teda tu nemá právo byť, nemá právo vystupovať. A kde sa to rozhodlo? Ako je možné, že bude vystupovať tento pán? Kto ho tu pozval? Chcem vedieť túto informáciu. Ehm, pán bol pozvaný pani predsedničkou, pán požiadal o ehm, možnosť zaujatia stanoviska. Pani predsednička sa rozhodla, že môže dostať slovo, tak ja si myslím, že je korektné, keď už ehm, začal vystúpenie, aby sme nechali ho dohovoriť. Prosím. Perdón, prezidente. Prepačte, pán predseda, ale pani predsednička mala mať možnosť sa minimálne k tomu vyjadriť. Mala by to povedať koordinátorom. To nie je štandardný postup. Toto je po prvýkrát, po prvýkrát za celý ten čas, čo sme v tomto výbore, že dochádza k takejto situácii. Pani predsednička nám nič nepovedala o, tejto, o tomto rozhodnutí. No Chcem len povedať, že to nie je poprvýkrát, keď sa to deje, pretože keď tu boli obete e, z metra, tak ja som žiadala e, predsedničku, aby to bola aj valencijská vláda, aby sme si vypočuli obidve strany. Takže sú tu precedenty, e, už sa to stalo. Je normálne, aby sme dali priestor obom stranám. To platí tak pre túto petíciu, to platí aj pre ďalšie. Nemusíte sa hnevať, je normálne, že si vypočujete dve strany. Je to podľa mňa normálne, zdravé, demokratické. Eh, ale to je iné, lebo valencijská vláda je eh, volený orgán. Toto je zástupca súkromnej firmy, ktorá tu nemá žiaden mandát, ona tu nemá vystupovačov vo výbore pre petície, pretože keď tu je petícia, tak to nie je, my nie sme súd, my nerobíme eh, rozsudok medzi dvoma stranami. My máme tu priestor len pre autorov petície tento pán nepredložil žiadnu petíciu, nemá tu čo robiť. E, nie je ani konzultačný orgán, nebol konzultovaný nami a ja preto myslím, že jeho vystúpenie by malo pokračovať. Ak dovolíte, e, ak dovolíte, ja to teraz beriem na seba každý poslanec Európskeho parlamentu bude môcť vystupovať k tomuto bodu a bude môcť vysloviť aj kritiku, ale myslím si, že teraz patrí slušnosť, keď sme už pozvali pána a keď pán dostal slovo, tak si myslím, že je slušné, aby dokončil. Prosím, dokončite. Pán e, Heredero, prosím, dokončite. Please you finish, finish your, your, your speech. Muchas gracias. Eh, Ďakujem pekne. Budem teda pokračovať. Mnohé opatrenia na ochranu životného prostredia boli eh, brané do úvahy. Práca eh, sa zastavila od januára do júna počas eh, obdobia, kedy dochádza k hniezdeniu um, budú prijaté e, kroky, napríklad e, tam budú vypušťané kaliky a budú tam tam viaceré projekty, ktoré e, dostali pozitívne hodnotenie z environmentálnej štúdie, trvalo to viac než 7 rokov a okrem toho ten projekt Marismas Occidentales, ktorý tu vidíte, ten splňa aj, alebo dostal všetky ostatné potrebné povolenia, e, tak od regionálnej vlády, ako aj od e, e, ministerstva priemyslu, teda dostal to, to administratívne povolenie. No a to skladovanie v Marisma Occidental je niečo, čo už od marca 2012 teda prebieha. A teraz je to tak, že E, teda potrubie tu už bolo, renovalo sa 5 km a potom sú tam e, teda dva vrty a tento projekt Marismas Occidental je 100% mimo e, teda Národného parku Doňana. A projekt okrem toho splňa požiadavky napríklad smernice na ochranu vtáctva, vzťahového vtáctva a tak ďalej. A splňa tiež požiadavky podľa Natura 2000 a okrem toho eh, sa dodržiavajú aj požiadavky týkajúce sa skleníkových plynov. Projekt nie je projekt s nejakým veľkým dopadom a krajina sa nemení a teda naozaj zodpovedáme dohovoru o, o krajine. A na záver by som ešte zhrnujúc chcel povedať, že tieto štyri projekty e, boli veľmi komplexne hodnotené environmentálne, bola tu aj analýza, siete Natura 2000 a špeciálne orgány sa dopracovali k záveru, že tie projekty sú e, teda environmentálne e, priateľné vzhľadom na špecifika a komisia mm, mm, urobila pilotný projekt a dopracovala sa k záveru, že nie sú nejaké príznaky toho, že bola porušená legislatíva EÚ a v marci 2006 potom španielské orgány vydali povolenie pre projekt Marisma Occidental. Ďakujem pekne. Pekne ja. E, teraz poprosím e, DGNV z Európskej komisie, a to pána Daniela Fernandeza Gomeza o stanovisko, prosím. Disculpe, Mm, ya que ha tenido la palabra la... Ospravedlňujem sa, vyjadrila sa firma. Tak ja myslím, že ďalej by sme mali vyznať priestor ešte raz eh, petičnému eh, výboru, ktorý žiada toto slovo. Prosím vás, to, toto rokovanie vediem ja. Ešte raz. Toto rokovanie vediem ja. Pán González bude mať posledné slovo. Dostanete slovo. Nebojte sa. Eh, komisia, prosím ha hecho un embute, Ha hecho un embute. El colega ha hecho un embute. Muchas gracias, señor presidente. Eh, como se ha indicado... Ďakujem pekne, ako už bol naznačené v predchádzajúcich prezentáciách, tak eh, v podstate tento projekt bol preskúmaný Európskou komisiou a to v súlade eh, s našej, našou pilotnou štúdiou. Boli sme v intenzívnom kontakte so španielskými orgánmi, dostali sme rôzne informácie, rozporúplné informácie ktoré ale v zásade všetky potvrdzovali to, že tieto projekty boli všetky predmetom analýzy environmentálnych dopadov a bola tu realizovaná štúdia pre každý jeden z nich ohľadom možnej incidencie v oblasti dopadov na zónu Európa Natura 2000. E, Európska komisia takisto pozná alebo vie o rozdieloch ktoré tu existujú medzi postojmi administratívy, e, aké sú rozdiely medzi lokálnou, regionálnou a štátnou administratívou v tom, ako sa pozerajú na tento problém. A takisto e, vieme, že tieto projekty e, boli, alebo bola tu snaha ich posúdiť kumulatívne. Európska komisia po vyšetrovaní a na základe kontaktov, ktoré máme so španielskými orgánmi, vždy e, zastávala tú pozíciu, že sme im pripomínali to, že distribúcia kompetencií medzi jednotlivými úrovňami štátnej správy a verejnej správy v členskom štáte pri uplatňovaní európskej legislatívy, takisto ako aj judikatúr Európskeho súdneho dvora a zároveň aj celého procesu povolania, to je čisto otázka výhradnej národnej kompetencie, ako si to oni rozdelia. Um, takisto v tomto smere postoj Európskej komisie bol taký, že e, uplatnenia alebo ustanovenia európskej legislatívy sa musia uplatňovať korektne bez ohľadu na to, kto to uplatňuje. Ehm, takisto Európska komisia pripomenula, aj e, povinnosti, ktoré majú členské štáty v spojitosti so smernicou o biotopoch ohľadom povinnosti prehodnocovať všetky e, možné dopady, ktoré majú akékoľvek projekty v oblastiach Natura 2000 a takisto sme hovorili o eh, nutnom a rozšírenom posúdení dopadov projektov, ktoré sú v oblastiach Natura 2000. Takisto komisia eh, pripomenula aj judikatúru Európskeho súdneho dvora o podobných témach Išlo o, uplatne, o predbežnom uplatňovaní princípu e, predbežnej opatrnosti. E, v prípade takýchto rozsiahlých projektov je nutené vlastne sa pustiť do realizácia len vtedy, keď e, boli vlastne bez akýchkoľvek vedeckých pochybností vyvrátené akékoľvek možné negatívne dopady na prírodné a kultúrne dedictvo. Takisto Európska komisia, ako náhle dostala informácie, o tom, že tieto štyri projekty E, mali e, pozitívne posúdenie na základe e, štúdie EIA, tak došlo k tomu ďalšiemu kroku práve kvôli tomu, že neboli indikované žiadne možné porušenia ale e, konanie nezačalo aj práve kvôli tomu, že projekty nedostali ešte oficiálne povolenie. V tomto smere komisia uzatvrla svoju pilotnú štúdiu, ale požiadala španielské orgány, aby nás ďalej informovali, aby nám dali vedieť, ak dôjde k akémukoľvek vývoju alebo akýmkoľvek zmenám v spojitosti s povoleniami týchto projektov. Veľmi nedávno nás boli informovaní o tom, že boli e, povolené projekt Marismo Social Occidental v marci 2016 a hoci toto povolenie bolo namietané regionálnou vládou. Takisto došlo k administratívnemu schváleniu ďalšieho projektu, ktorý alebo zatiaľ jo, oficiálne povolenie bolo zadržané. Takže v tomto smere tie informácie, ktoré máme, sú také, že ešte v ďalších prípadoch nebolo ďalší administratívny krok prijatý, nebolo ani, povil, ani povolenie vydané, ani projekt nebol zamietnutý. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz nasledujú moji ctení kolegovia, to znamená poslanci Európskeho parlamentu, s tým, že pán González bude mať záverečné slovo. E, pani kolegyňa Kabezon Ruiz, prosím. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. E, budem hovoriť o technickej správe, ktorú e, Regionálna vláda Andalúska odoslala kompetentným inštitúciám na úrovni ministerstva, kde sme kde odoslali informácie v spojitosti s pilotným projektom. Myslím si, že tu je tiež istá časť zmetku. Je dôležité, aby sme si povedali, že takáto e, správa veľmi veľa osvetlí v tomto celom procese. Musíme povedať, že tieto projekty, alebo rozdelenie týchto projektov môže viesť k tomu, že vlastne je tu akási snaha e, získať jednoduchšie povolovanie, keď sa jeden veľký projekt rozdelí do štyroch menších. V takom prípade to je trochu menej prehľadné. Hoci tieto projekty sú navzájom úzko prepojené. A ďalej, e, andalúzska vláda, a to je aj názor e, regionálneho ministerstva, aj ministerstva životného prostredia, aby bola realizovaná štúdia ohľadom kumulatívnych dopadov týchto štyroch projektov, pretože tieto sa naozaj týkajú bezprostredných dosahov na územie Natura 2000. Toto opakovanie žiadala andulovská vláda a chcem pripomenúť, že sa to nachádza aj v pôsobnosti našich kompetencií, aby sme zúrazňovali nutné takéto preskúmanie. Chunta Andalúzie takisto počerkuje aj to, že keď boli robené štúdie Eh, environmentálnych dopadov a boli vynesené pozitívne posudky, tak eh, andalúzska vláda žiadala geologické štúdie, tie neboli ale urobené. Ako už povedal aj petičný výbor, takéto geologické sondáže a štúdie neboli spravené. A eh, chcem povedať komisii, keď hovorím o týchto štyroch projektoch, že my ste práve vypočuli, čo ste povedali, že zdá sa, že tie problémy súvisia skôr s celým systémom a povolení. Napríklad Marin Occidental, tento projekt, má povolenie, druhý projekt povolenie nemá, e, hoci e, firma tvrdí, že s e, autorizáciou podčíta a že nakoniec sa do projektu pustí. A momentálne teda zatiaľ nemajú účinné povolenie, nemajú tu, to schválenie. Napriek tomu firma tvrdí, že to je len formalita Anakathar, to je projekt, ktorý má povolenie. Tam dopadová štúdia bola pozitívna zo strany ministerstva a, a podobne ako pri Marisma Oriental. Tá posledný projekt, hoci má pozitívnu štúdiu EIA, nebola vydané, nebolo vydané povolenie, pretože to už je vo vnútri chráneného územia. A týmto chcem povedať, že to nie sú projekty, ktoré sú mimo chráneného územia. Minimálne jeden e, bol označený ako projekt v rámci chráneného územia a treba povedať, že keď, sme, keď boli vyjadrené alebo vynesené pozitívne závery z týchto EIA e štúdií, boli prijaté rozličné kroky v nadväznosti na tieto povolenia a v prípade Marizma Oriental nebolo ani udelené povolenie, pretože sa to zasahuje do chráneného územia, napriek tomu, že e, bola pozitívna analýza EIA toto je možno technická e, stránka veci, ale podľa môjho názoru je naozaj nevyhnutné, aby sme e, zobrali do úvahy tieto fakty, aj komisia by to mala zobrať do úvahy, lebo bol pilotný projekt, ktorý e, nezobral do úvahy všetky tie informácie, rada komisie posuniem a je dôležité, aby sa urobila kumulatívna analýza všetkých týchto štyroch projektov spoločne, a vrátane toho, aby sme e, opätovne zvážili to, že toto je všetko v oblasti Natura 2000 a predovšetkým, aby sa zobral do úvahy geologický dopad. My nevieme, aké reálne dopady to bude mať, čo sa týka podložia a čo všetko sa deje pod zemou. Minimálne nevieme, aké veci sa pod zemou môžu diať. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Valina, prosím. Bien, yo desde luego que apoyamos la petición, desde luego que... Samozrejme podporujeme túto petíciu a tu sa vynakladajú verejné prostriedky a ide vlastne o ochranu tejto, e, tohto priestoru, biosféry. A teraz sa majú mrhať naše prostriedky na súkromné záujmy podnikateľov? To si musíme preveriť na Eh, predsedníctve, že teda tu ešte aj zástupca podniku eh, mu obhajuje tento záujem. Lebo tu by mali vystupovať len občania, aby im Európska únia ponúkla riešenie, riešenie problémov riešenie, ktorého sa nemôžu domôcť vo svojom štáte, pretože sa tam porušujú smernice. Oni sem prichádzajú, aby sme mohli o tomto diskutovať. Samozrejme, zo všetkých strán je tu veľký tlak, zo strany politických skupín tiež. A to, že ešte aj lobbyisti sa môžu prísť a pred nami zastupovať svoje záujmy, to je hamba a opakujem, že sa tu e, vláda, verejná správa porovnáva s nejakým lobbyistom, tak to je nepriateľné. A to, že tu vlastne podnik príde a zauj- zastupuje, obhajuje svoje záujmy namiesto záujmov občanov, tak to je strašné. Ďakujem pekne, berieme na vedomie s tým, s tým, že ten, kto má pravdu, sa nemusí bať opačného názoru. Pani kolegyňa Albiel, prosím. Ďakujem pekne, bez pochyby budeme ako naša skupina formálne sa sťažovať na takéto zvýhodňovanie súkromných firiem za to, že takýmto spôsobom firma Gaz Natural je zvýhodňovaná, pretože cez tento výbor oni môžu obhajovať e, svoje obchodné záujmy. Ale tento výbor má slúžiť presnému opaku. Máme obhajovať záujmy e, občanov Európy a nie nejakých súkromných firiem. Takže naozaj budeme sa opätovne žiadať pani predsedničku, aby vysvetlila, prečo takéto e, stretnutie povolila a prečo nekonzultovala zástupcov parlamentných skupín čo sa týka formálnej žiadosti, chcem poďakovať ešte petičným orgánom, petičným výborom, že e, takúto dôležitú petíciu predložili na výbor. Je to jednoznačný príklad toho, e, ako sú e, záujmy súkromnej firmy stavané pred záujmy občanov, dokonca aj pred ochranu životného prostredia. Bez pochýb ako petičný výbor by sme mali odoslať list španielskej vláde a mali by sme vyjadriť, že nás trápi takáto situácia, a žiadať to, aby bola realizovaná takáto integrálna ambientálna, teda environmentálna štúdia a nemala by to byť štúdia rozdelená na 4 štvrtiny, ktorá je posudzovaná individuálne a naozaj v tomto prípade je tiež veľmi dôležité, aby bola realizovaná aj návšteva zo strany výboru PETI, aby sme priamo návšteve navštívili eh, tento región, aby tam eh, sme posúdili dopady priamo v teréne, aby sme in situ poznali problematiku Doňany. A samozrejme, na základe tých petícií, ktoré boli predložené, hovoríme o podzemnom zásobníku plynu v Národnom parku, eh, parku s najvyššou možnou formou ochrany v celej Európe, tak to je niečo, čo si vyžaduje našu pozornosť. Situácia v Donene je oveľa viac než len e, podzemný zásobník plynu. My sa nachádzame pod situáciou, kde dochádza e, k degradácii e, biotopov, unikátneho ľudského dedičstva, prírodného bohatstva a v tomto smere naozaj komisia už aj v minulosti hovorila o tom, ako, ako Španielsko nedostatočne plní svoje záväzky v oblasti ochrany Doňany. Takže tu viac prvkov, ktoré máme pred sebou na stole. Je to otázka zemného plynu, je to otázka degradácie biotopov a práve preto je bolo naozaj veľmi zaujímavé, aby sme mohli zorganizovať priamo návštevu v teréne nášho výboru, aby sme sa mohli pozrieť do Doneny a aby sme e, tú situáciu posudili a prípadne, aby sme e, sa mohli skontaktovať aj s regionálnou vládou, so zástupcami miestných e, združení obyvateľov daného územia a to je bolo asi najlepšie, čo môžeme spraviť v tomto prípade. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ja. Teraz pani kolegyňa Esther Sfaragut, prosím. Sí, gracias. Eh, yo creo que la Comisión de Peticiones... Muy... Ďakujem pekne. Myslím, že petičný výbor často nemá všetky tie údaje, takže je dobré mať tu teda predkladateľa petície a e, ľavica GUE je jedna politická skupina, máte vy svoje názory, ale nemyslím si, že je zlé pozvať aj tú druhú stranu. Rešpektujem rozhodnutie predsedničky a vítam toto rozhodnutie a predchádzajúci e, predseda tiež eh, mal eh, eh, teda zástupcu firmy tu vo výbore, ktorý bol vypočutý. Takže máme tu takú tradíciu a ma prekvapuje, že teda zástupcovia ľavice nechcú počuť nič od toho podniku. No a na konci až uvidíme, kto má právo, pravdu, ale myslím si, že mohli by sme si aspoň všetkých vypočuť. A ja pracujem na základe toho, čo povedia obe strany. Sú tu štyri projekty Tý, ten, je tu ten projekt eh, v Močariskách, tam sa robila tá dopadová štúdia a prebieha to už 30 rokov, nie je to nič nové, žiadna nová činnosť. A má už svoje potrebné schválenia a prebieha tu ten dialog medzi výborom, medzi komisiou a um, miestnym zastupiteľstvom a podnikom. Takže požadované parametre sú dodržiavané a neustále prebieha výmena informácií medzi kompetentnými orgánmi. Ministerstvo e, zástupcovia e, priemyselného odvetvia, Andalúska rada, podnik, teda sú v kontakte a celá environmentálna legislatíva sa um, dodržiava, je tam teda ten dohľad. Ale chcem povedať ešte raz, že často sme pozvali podniky, aby sme mali istotu, že sú vypočuté obidve strany, e, ktoré môžu mať odlišné názory, ale Európska komisia je strážkyňou zmluv a e, teda ručí za dodržiavanie environmentálnej legislatívy a to, čo je tu dôležité, je, že environmentálna legislatíva sa dodržiava. Thank you. Thank you, chair. Ďakujem. Veľmi stručne. V prvom rade v prvom rade Doňana je európskym emblematickým parkom. E, žiadnu ďalšiu Doňanu v Európe už nemáme. Hovorím to preto, lebo to nám pomôže pochopiť aj tú zásadnú závažnosť tohoto problému. Eh, po druhé, eh, ma zaujalo to, že pani kolegyňa aj teraz eh, žiada tieto informácie, rovnako to chcem vedieť aj ja. A Takisto e, sa mi zdá, že tie informácie, ktoré sme dostali, nie sú adekvátne, nie sú dostatočné. Hovorím to pre nasledujúce veci, pretože tá centrálna téma, absolútne kľúčová téma, ktoré sa dotýkame, je to, že tieto štyri projekty by mali mať jednotné posúdenie zo vzhľadu ich globálneho presahu. To je ten základný motív, ktorý sa tu objavuje a ktorý je základným problémom, ktorý sme narazili. No a v tomto smere dochádza k istému pretirečeniu medzi tým, čo povedala E, zastupcovia petície a tým, čo povedala firma. Ale komisia mi povedala, e, ako to celé je. Ďakujem pekne komisii, za to chcem poďakovať, pretože komisia hovorila o kumulatívnych dopadoch týchto štyroch projektov, ktoré sú. A budem teda opätovne spomínať tento projekt, e, teda ten, ten pojem, štyri projekty. Ehm, a treba povedať, že jeden projekt eh, vlastne nedostal povolenie, ďalšie dve dostali. Čo s tými ďalšími? Takže prečo sa vlastne štyri projekty takýmto odlišným spôsobom posúdili? keď tie projekty, ako ste hovorili vy, sú súčasťou jedného celku. Takže nebol splnený jeden základný princíp a síce, aby bolo posúdené globálne, aby boli posúdené globálne vplyvy týchto projektov. A to hovorila aj kolegyňa Estaras. Takže Eh, chcem sa spýtať, lebo pre mňa to je rozhodujúce, akým spôsobom je možné, že to nebolo globálne posúdené v takom parku, ako je Donena. To je absolútne kľúčové. Ďalej ešte osobne si myslím, že je dôležité eh, zachovať túto petíciu otvorenú, to chcem povedať, a ako hovorili žiadatelia, je dôležité eh, strážiť tú situáciu, ako sa vyvíja v tých štyroch projektoch. Pretože kým nebude globálne povolenie a globálne posúdenie týchto štyroch projektov, tak dôjde k veľkým škodám, veľkému ohrozeniu. Videl som prezentáciu firmy, počul som prezentáciu firmy, oni tam spomínali nejaké ochranné opatrenia, to všetko bolo len v budúcnosti, sa urobí, sa urobí, budeme, uvidíme, bude a tak ďalej. Nič z toho nebolo už teraz realizované, takže kým sa toto nespraví, tak globálne posudzovanie by sa nemalo realizovať. Preto treba veľmi opatrne toto vnímať a e, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne ja, pani kolegyňa Becer, prosím. Gracias, presidente. Bueno, yo, mi contribución... Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Z technického pohľadu nie je možné odôvodniť to, čo je neodôvodniteľné a ospravedlniť, čo je neospravedlniteľné. My nie sme súd, kde niekto je obhajoba, niekto je e, obžaloba. Tak toto nefunguje. My vypočúvame ľudí, ktorí v mene seba, v mene e, iných zastúpených skupín predstavujú nejakú petíciu a e, my máme vlastne priestor prizvať európske inštitúcie, komisiu a národné orgány, regionálne orgány a tak ďalej. A tak tomu nebolo v tomto prípade. Toto nie je táto situácia. Takže naozaj, aby sme zase neboli prekvapení, že tu prídu nejakí zástupcovia pri, tom, pri e, prípade Kastara, prišli zástupcovia ACS, tak to snad nie. Toto je téma, ktorá si vyžaduje obrovskú, e, obrovské napätie, obrovské nasadenie a veľkú volu všetkých politických skupín. Toto nebolo nikdy súčasťou tohoto plánu. Ak to nie je schválené, tak takéto firmy sem chodiť nemôžu. A no, takisto je to otázka e, toho, akým spôsobom sa máme postaviť týmto firmám. Všetci máme e, nejaké spojenie s rodinami, Všetci máme nejaké prepojenia s firmami, eh, či už je to práca, zamestnanie, tovary, produkty, ale to nie sú takéto firmy, o ktorých hovoríme. Eh, takže formálna otázka znie takto. Toto nie je možné dovoliť do budúcnosti, lebo nikto to nekonzultoval s nami a eh, neexistuje nejaký precedens v tomto smere, takže to nie je prípustné nejakým spôsobom. A čo sa týka ešte toho, čo sme si vypočuli, <clears throat> zo strany komisie. Ja myslím, že ten princíp predbežnej opatrnosti je jednoznačný <clears throat> je dôležité, aby sme tu mali vysokú mieru bezpečnosti, aby tento kumulatívny efekt, ktorý spôsobujú tieto štyri projekty, bol jasne popísaný, aby tu boli všetky zábezpeky vytvorené do budúcnosti, aby vôbec tento projekt mohol pokračovať. Skôr ako tieto zábezpeky nebudú urobené, tak sa nemôže konať nič, lebo ide o ochranu unikátneho eh, biosferického ekotopu a to je naozaj veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ja, pani kolegyňa Jiménez Besedy, prosím. Sí, bueno, much... Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Nepoznám, ako funguje tento výbor a práve preto sa možno pomýlim, ale, keďže nie som z tohoto výboru, ale ak si správne pamätám, bol tu pán Willy Mayer a boli takéto problémy počas predchádzajúceho volebného obdobia, keď tu bola zastúpená firma. Bola tu firma zastúpená pri nejakej diskusii, nie, bola to téma Doňany, ale v každom prípade už si nepamätám, ako to dopadlo, či sme to dovolili alebo nie. Ja myslím, že firma hovorila vtedy, aspoň sa mi zdá. A bolo to, ako ste spomínali aj vy, pán predseda, ale v každom prípade ja som zo Seví, teda z toho istého regiónu, nedaleko od e, Doňany, a mám teda rozhodne veľký záujem, ja sama, aby sa to vyriešila táto situácia. Sme všetci Španieli, e, ktorí sa tu vyjadrujeme v tejto téme, takže naozaj je dôležité, aby sme dostali maximálne záruky. A veľmi dobre poznám tento projekt. Hovorí sa tu síce o globálnom presahu, ale to Maritmo Occidental je niečo, čo má všetky povolenia vydané. To sú vlastne stavebné povolenia, e, environmentálne povolenia a tak ďalej. Všetko, čo už bolo vydané. E, nedošlo k žiadnym škodám v minulosti, ale je dôležité povedať, že je nevyhnutné naďalej skúmať tieto dopady, aby sme si to overili a prijať všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré umožnia e, bezchybné fungovanie a hlavne nenarušenie biotopov. Treba si uvedomiť, že projekt, ktorý má všetky možné povolenia, je projekt, ktorý nie je priamo v chránenom území parku. Je v časti, kde sa pestujú jahody a mm, preto je dôležité, aby e, sme možno vnímali aj tú odlišnú situáciu v týchto parciálnych projektoch, ale v každom prípade, pani som to veľmi dobre vie, tento projekt má povolenia ale zároveň všetky tieto povolenia nesúvisia s takýmito projektami na parciálnej miere, ale musia byť posudzované kumulatívne. V každom prípade, ak neumožňuje niečo vlastne legislatívny proces, ktorý máme, tak sa to nedá dosiahnuť. Nedá sa tváriť, že všetko je rovnaké naše postupy hovoria o tom, že buď to musí povoliť e, regionálna vláda, alebo nepovolí to ministerstvo, alebo to povolí ministerstvo, nepovolí to, nepovolí to samozpráva. Tá situácia je trošku odlišná v oblasti životného prostredia, ale zároveň tento konkrétny projekt má všetky tri schválenia na všetkých troch úrovniach, takže to je možno trochu odlišné ako tie ostatné. Otázka je, či bude alebo nebude realizovaný, ale zároveň je dôležité povedať, že že no, to sa niekto namietal, že nebola zastúpená o, o, spoločnosť. No ako nie? Však e, sú to volené orgány, ktoré to rozhodujú. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme si povedali, že keď sa hovorí o ľudských právach v Kambodži, tak prídu celý svet. Prídu tí, ktorí sú e, z jednej strany, tí, ktorí sa to páči, ktorí sa nepáči. Tak prečo e, nemôže prísť zástupca firmy? Ja len chcem povedať, že e, je to normálne a je normálne si vypočuť rôzne názory. Ale tak toľko som chcela povedať. Toto... Ďakujem pekne, pani kolegyňa prosím. grazie intervengo anche io solo per... Ďakujem, pán predseda. Chcem zdôrazniť, že toto je otázka metódy a demokratické, boli porušené demokratické rozhodovacie princípy myslím, že o tomto musíme diskutovať e, medzi koordinátormi. Ja neviem, čo sa udialo v predchádzajúcich obdobiach, ja som tu nebola, ale toto sa nestalo v tomto volebnom období, že by sme dali slovo zástupcovi pri súkromnej e, firmy. To je neodvodniteľné a nie je to v súlade s praxou tohto výboru. Myslím, že o tom budeme musieť hovoriť na e, pani kolegyňa. Áno, chcel som e, zdôrazniť, že máte pravdu. Nie je to prvýkrát, že tu mám za túto súkromnej firmy. V predchádzajúcom volebnom období sme tu mali niekoho z Gas Natural a EPP podporovala túto firmu, aby mohla hovoriť vo výbore. Dvakrát prišla e, táto firma do tohto výboru. Ja neviem, prečo majú také prednostné zaobchádzanie od predsedničky výboru pre petície. A naposledy, keď tá skup- e, firma prišla, my sme za Lavicu povedali, že to je neakceptovateľné, aby sme tu mali súkromnú firmu. Mm, e, Ďakujem pekne. Pro všetkým chcem e, vyjadriť sa preto, lebo sa mi nepáči, čo sa tu deje keď tu bol Vili, a niektorí z nás to ešte boli, tak sme veľmi dobre vedeli, že Vili ako podpredseda možno niekedy občas išlo o, o, o, o žerosť niektorého podpredseda, ktorý bol tiež z jeho strany, kto priniesol zástupcov firmy. Nemôžete povedať, že to bolo bežne, že sa nič nestalo. Nie, to nie je pravda. Stalo sa niečo. Áno, áno, samozrejme, hovorím preto, lebo teraz tiež sa vyjadrujem, pretože predseda to schválil. Dobre, ja sa vyjadrujem. Ale nie preto, že tu bol koncenzus aby sa vyjadrila firma. Takže to sú odlišné veci. A no, a druhý, pozrite ešte, podľa rokovacieho poriadku e, výboru PETI, ktorý tu máme, môže pozývať e, len výbor. A výbor môže poz, po, pozývať zástupcov regionálnej vlády, samozprávy, volených orgánov. Takže to je minimálna slušnosť e, konzultovať to s koordinátormi. Takto sa veci jednoducho nerobia. Takže budeme to protestovať a zároveň si povedať, treba povedať, že my máme zastupovať záujmy občanov a nie záujmy firiem. Takže ako náhle sa zmeníme na priestor pre lobbystov, tak potom neviem, kde skončí Európska únia. Pani kolegyňa svojho rádu, prosím. A ver, yo las le... Čo sa dialo minulé volebné obdobie, to nebolo na výbore Pety. Ja takisto uh, neviem, nepoznám Gaz Natural. Ja prvýkrát vidím toto pána, tak ma prosím vás, nespájajte s ním. Ale keď príde nejaká žiadosť firmy, ktorá je odkomunikovaná nám, ľudovcom napríklad, a povie, že majú záujem vystúpiť, lebo sú dotknú, vedia o tom, že príde tento petičný výbor a bude vyjadrovať svoj záujem, tak ľudovci posunú túto žiadosť predsedničke. Ja to nerobím, to nie je moja petícia, ja som zobrala prozbu a dala som ju predsedničke. A predsednička v rámci svojich právomocí, a ona nie je z mojej politickej rodiny, ona sa rozhodla, že to dá na program rokovania, tak ako, ako to rozhodla, Eh, je jej vec. Ona sa mohla rozhodnúť áno alebo nie. Takže to, že tu je dnes táto firma, nie je rozhodnutie skupiny ľudovcov. Ani to nejako nesúvisí s ľudovcami. Ani, ani už nemôžete robiť žiadne nejaké e, žido e, E, hebrejské konšpirácie so slobodomurármi, to proste zase nepletie, to nemá nič spoločné. Takže naozaj som e, síce podpredsednička výboru, ale rozhodla o tom predsednička výboru v rámci svojich právomocí, e, takže Takže ja som vedela, že sa to stane až vtedy, keď vy. Ja som to nevedela, ako to narozhodla. rozhodla. Takže prosím vás, už nešpinte na Partido Popular, to s tým nejako nesúvisí, ale chcem povedať, mne to nepríde čudné vypočuť si všetky názory, to je normálna slušnosť. Pozrieť sa na to, čo hovoria ostatní a, pa, a pani predsednička sa rozhodla, že to je tiež podľa mňa slušné, takže už prosím vás, uh, uvedomme si, že to rozhodnutie predsedničky. Ďakujem pekne. Ehm, myslím si, že každý sa do, dostal k slovu zo strany poslancov. Ja by som vás trošku nabádal trošku veľkorysosti. E, rímske právo hovorí, že nech je vypočutá aj druhá strana. Druhá strana bola dnes tu vypočutá. Ja som to nezariadil, ale myslím si, že som konal správne. A aby to bolo absolútne e, vybalansované, tak teraz si dovolím požiadať pána Gonzáleza o záverečné slovo. Prosím, reagujte na všetko, čo tu oznelo. Sí, bueno, ha dicho un, un representante de esta comisión que... Ďakujem. Už to predsa niekto povedal, že nie sme tu na súde, našťastie, e, našťastie pre zástupcu tohto podniku, pretože keby to tak bolo, tak by bol odsúdený. To bolo porušenie pravdy, to, čo tu tvrdil. Takže zástupca tohto podniku povedal, že Tie štyri projekty majú e, povolenie, ale to nie je pravda. Zástupca Gaz Natural povedal, že Žiadny iný projekt sa nedotýka toho parku. 8. januára vláda v Andalúzii e, nedala toto povolenie na Marisma Oriental, pretože e, sa to týka časti parku a ten pán zástupca podniku jednoducho klame. A okrem toho tie geologické štúdie tých štyroch projektov neboli predložené. A po piaté, je to škandál, škandál, že tu sa neurobila akumulatívna celková štúdia e, ekologickosti celého projektu. Predsa ide o ťažbu plynu, skladovanie plynu, transport a tak ďalej, nové e, potrubia, nové zariadenia. Takže je predsa úplne normálne, keď teraz sa povie, že Eh, sa akceptuje jeden z tých projektov, pretože ten plní všetky tie požiadavky, tak štyrikrát vraj bola, dala zelená, eh, bola daná zelená, ale Tereza, eh, tá dáma, ktorá to predtým povedala, povedala, že nebolo to schválené regionálnou vládou v Andalúzii, takže na tom sa ešte pracuje a okrem toho e, treba to posúdiť globálne a toto tu nebolo a preto žiadam ešte raz ako predkladateľ petície, že e, musí tu byť e, z dôvodu prevencie pozastavená činnosť v týchto štyroch projektoch, treba to posúdiť kumulatívne a mm, Vypočujte si podniky, keď chcete, ale vypočujte si aj regionálnu vládu, vypočujte si občanov, počúvajte nás. My trpíme v tejto oblasti pod následkami Um, ide teda o podniky, ktoré si tu robia mega projekty, ehm, napríklad aj v cestovnú ruchu, potom povedia, že tam budú pracovné miesta v regióne, kde je vysoká nezamestnanosť. Ale počúvajte, ehm, čím trpia ľudia v tom regióne. Príďte do toho regiónu, vypočujte si tých ľudí, vypočujte si regionálnu vládu, pretože to je ten španielský štát, ktorý má svoje regióny a mm, tie tiež musia byť vypočuté. Ide o, o chrán, teda chránenú oblasť prírodnú, je to kultúrne dedičstvo e, v UNESCO. Doňana je e, príkladom boja za rôznorodosť druhov. Ďakujem pekne. Pani, tak pravdepodobne sme sa dostali k situácii, že môžeme uzatvoriť dnesnú, dnešnú diskúziu a to s nasledujúcimi závermi. Je absolútne jasné, že problém je na stole tento problém je vážny. Vidíme, že okolo toho sú rôzne záujmy, okolo toho sú aj rôzne emócie, na ktoré každý má právo, teda aby sme to neprehnali. Takže petícia ostane otvorená. Budeme ďalej sledovať situáciu. Po druhé, e, z vašich úst tu odznelo, že tu máme e, nedostatočné informácie, respektíve rozporuplné informácie. E, jeden účastník toho sporu tvrdí niečo iné ako druhý. Takže e, na základe vášho návrhu napíšeme list na španielské centrálne a regionálne orgány a požiadame v zmysle vašich pripomienok o ďalšie informácie. Môže byť? No a po tretie, tu odznela, odznela aj návrh, áno hneď, odznel aj návrh na e, návštevu v teréne. V tom asi dnes nemôžeme rozhodnúť, to prosím otvoríme na rokovaní koordinátorov a za predpokladu, že to nebudem musieť viesť ja, ja by som proti tomu <laughs> nemal nič. Ja som viedol komisiu ohľadne španielskej vody a stačilo mi to na tento rok. E, pani kolegyne Kabizores, prosím. Môj brevi. Veľmi stručne, veľmi stručne na margo toho, že teda eh, kontemplujeme nejakú návštevu, ale chcem povedať, že bol tu pilot, eh, ktorý bol otvorený, bol predbežne uzatvorený, bez toho, aby sme vedeli, či budú eh, vydané povolenia alebo nie. My, čo sme žiadali, bolo vlastne ďalšie informácie a chceme, aby bola informovaná naša, náš výbor o tom, aký je vývoj a minimálne bol dobre spraviť nejakú správu nášho výboru o tejto situácii, a možno by sme mohli zobrať do úvahy všetko, čo sa deje v prípade tohto otvoreného pilotného projektu a čo sa robí v rámci predbežných opatrení a je dôležité, aby komisia pokračovala ďalej vo svojej práci. Tak rozumiem, dobre, toto bolo avizované na komisii. Takže požiadame komisiu v zmysle vašho vystúpenia. Tak. Požiadame Európsku komisiu v zmysle vaš, vašho vystúpenia o písomné stanovisko. Tak. Dobre, môžeme takto uzatvoriť tento bod? Ďakujem pekne. Dámy a páni, nasleduje petícia, respektíve dve petície, 773 z roku 2014 a 822 z roku 2015. E, sú to petície ohľadne Castor energetického projektu v Španielsku. E, mám také informácie, že sú to petičiny, Takže ja by som teraz si dovolil požiadať eh, Madolu Rezru Garciu o... Vítam vás a prosím, máte slovo. Ah, sí. Eh, Cristina Reverter, perdón. Eh, buenas tardes. Príjemné popoludne. Ďakujem pekne ako zástupcovia platformy Eh, obraciame sa na tento výbor s cieľom predstaviť eh, žiadosť na základe petície 822 z roku 2015, ktorá sa opiera na sledujúce body. Špác, španielský štát eh, vlastne prilokoval územie spoločného majetku, a teda morské, morské priestory, za účelom súkromného využívania Išlo o vybudovanie e, morskej továrne, e, ktoré poškodilo e, životné prostredie. Verejnosť nebola nikdy zapojená a do dôsledku tohoto konania bolo spôsobené až tisíc malých zemetrasení. Zároveň komisia štátu odmietla platbu kompenzácie obyvateľom, ale skôr došlo kompenzácii firmy SKUHES. Ehm, takisto treba povedať, že tieto eh, kompenzácie, ktoré boli eh, vyplatené tejto firme, boli zakryté cez eh, inú firmu a štát takýmto spôsobom prostredníctvom platieb na ďalších 30 rokov zaručil to, že táto firma bude mať monopol na distribúciu plynu. Toto je žiadosť, ktorú predkladám práve tomuto výboru. Je to, e, sme presvedčení, že toto je skrytá forma štátnej pomoci zo strany Španielského kráľovstva e, v prospech e, firmy, ktorá sa venuje distribúcii zemného plynu a zároveň podporuje dominantné postavenie tejto firmy a porušuje sa tým pravidlo základnej zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň sa takýmto spôsobom podporuje monopolné postavenie firmy hoci oficiálne dokumenty hovoria niečo iné, podľa nášho názoru sú nekompatibilné s fungovaním vnútorného trhu. Um, dochádza takisto k zneužívaniu štátnych peňazí, ktoré um, sú nekalo využívané pre podporu uh, konkrétnej firmy na úkor hospodárskej súťaže um, zásahy španielskej vlády do uh, plinárskeho priemyslu vlastne vedú k tomu, že v mene štátu je odškodňovaná firma, dochádza k umelému porušovaniu podmienok na, obchod, na trhu s plynom. Takýmto spôsobom jedna firma eh, získala výrazne to monopolné postavenie na trhu so skladovaním plynu bez toho, aby bola vlastne zachované najlepšie záujmy štátu. Dochádza aj k porušovaniu európskych noriem. Neadekvátne financovanie tohoto projektu zo strany Európskej investičnej banky a z Európskej eh, komisie prostredníctvom tzv. projektových dlhopisov Nedávno bola vykonaná aj environmentálna ekologická analýza tohoto projektu. Nedostatok um, um, koncesnej firmy nedostatok technických poznatkov, nerešpektovanie technických noriem, konzultácie verejnosti pre zabezpečenie takejto, uh, takejto realizácie, takisto aj to, že uh, žerosti je predlažené Ehm, komis- pre komisiu, pre Európsku komisiu a pre Európsku investičnú banku neuvádzali úplne všetky informácie. Nebrali, neboli brané do úvahy operačné rizika takéto prevádzky, e, ktoré momentálne vytvárajú e, predpoklady pre, e, pre odškodnenie a zároveň španielský štát neposkytol žiadne informácie o posudkoch a analýzach, ktoré viedli k takýmto odškodňujúcim platbám a takýmto spôsobom poškodil ehm, pravidla o transparentnosti a o prístupu informáciám, prístupu verejnosti verejnosti k informáciám, keď ide o účinnú kontrolu verejnej a štátnej správy. Takisto sa nepozná, aký je reálny rozsah tohoto projektu, aké sú reálne dosahy. Zároveň si treba uvedomiť, že um, bolo to zhruba 400 miliónov eur e, v oblasti um, odškodnení sa táto suma navyšila ešte viac. Ide o pozmenenie projektu, tak aby sa vyhol environmentálnym analýzam. A na záver Vidíme, že vlastne analýza dopadov, environmentálnych dopadov nebola dostatočne spravená a nebola dostatočne posúdená. Okrem toho, v projekte sa absolútne nič nespomína o procese povinného e, rozobrania a povinného, povinnej dekonštrukcie. Práve preto navrhujeme nášmu výboru, vášmu výboru nasledujúce, aby táto naša petícia zostala otvorená, tak aby e, bola urobená, aby bolo urobené vyšetrovanie na strane komisie voči španielskému štátu, aby sa vyčistila vyčíslili reálne náklady, ktoré vyplatil španielský štát tejto firme. Zároveň e, by mali byť prijaté sankčné opatrenia na strane Európskej komisie voči španielskému kráľovstvu práve kvôli poskytnutiu e, nekalej štátnej pomoci v rozpore s komunitárnym právom. No a na záver, e, pomoc Európskej investičnej banky v krátkom čase by malo byť pozastavené a to na základe judikatúry, ktorú citujeme v našom dokumente z roku 2010 a takisto z roku 2013. Poskytnutie požičiek a úverových mechanizmov pre financovanie takýchto projektov malo byť pozastavené. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Takže sme počuli pani Chris Revertosi. Teraz si dovolím požiadať eh, zástupcu Ekvinu, pána Giorgio Chariona Kasujnyho. Prosím o slovo. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, ide o dve petície. Prvá, tam komisia už viackrát odpovedala na parlamentné otázky, aj pokiaľ ide o tento projekt. Je dôležité vysvetliť, že európsky rozpočet neprispieval na tento projekt, pretože ten bol E, naplno financovaný e, Európskou investičnou bankou, takže neboli tam zdroje z európskeho rozpočtu. Aby som vysvetlil tá, tento bod. No a potom máme tieto dve petície. Jedna e, žiada o e, ukončenie projektu zo strany Európskej investičnej banky. A táto petícia, myslím, že tá, tá otázka by mala byť týmto vyriešená. No a ten e, ďalší prípad, e, e, predkladateľa petície žiadajú komisiu, aby sa pozerala na kompenzačný mechanizmus, ktorý sa predpokladá zo strany španielského štátu. A komisia, teda náš generálny riaditeľ v súčasnosti posudzuje kompenzáciu, ktorá bola vyplatená SKAL a či to bolo vyplatené v súlade so španielským e, vnútroštátnym právom, teda či neboli porušené pravidlá štátnej pomoci. Komisia teda robí to, čo môže robiť, aby reagovala na túto otázku. No a ešte za EIB ehm, ešte doplním, lebo to je vlastne Európska inštitúcia, ktorá podporovala ehm, finančne to projekt. EIB obdržala sťažnosť od predkladateľov petície a oni majú svoj nezávislý mechanizmus, ehm, poverili konzultanta pre túto sťažnosť a ja som dostal informáciu, že predložia formálnu správu s ťažovateľom s začiatkom roku 2017. Takže to je zhrnutie. Predtým, ako, ako otvorím diskúziu, chcem zdôrazniť pre diskutérov, že tu máme formálne dva petície. Prvá, prvá petícia E, žiadala stanovisko ohľadne e, Európskej investičnej banky. E, máme tu písomné stanovisko, že európske peniaze tam neboli použité. Európska investičná banka nepoužila žiadne peniaze na to, tak pravdepodobne ten, tú prvú petíciu by sme mohli uzavrieť, pretože to, to sa stáva bezpredmetná. Ale na stole ostáva vaša petícia, druhá petícia, o ktorej ste tu hovorili a teraz prosím otvorím tomu diskúziu. E, pani Rodriguez, prosím. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade mi dovolte eh, pozdraviť eh, petičný výbor poďakovať im za ich dobrovoľné nasadenie, za obrovské úsilie a za všetko, čo spravili preto, aby sa dostali až sem. Takisto ďakujeme aj komisii, aj Európskej investičnej banke za trochu menej významné úsilie. V každom prípade si myslím, že aby sme dostali eh, tým princípom z roku 2007, aby sme poskytli odpoveď eh, týmto eh, petičným žiadateľom, to, čo ste vy vykonali, je veľmi obmedzené a smutné je naozaj dôležité, aby sa tieto problémy riešili v čo najskôršom čase. Týmto ľudia pracovali celé ruky, roky na tom, aby pripravili uh, tieto dokumenty a žiadajú iba spravodlivosť. A Komisia Európska investičná banka musí urobiť svoj kus práce, preto aby zabezpečili, že spravodlivosť bude reálne vykonaná. Ja myslím, že som jasne vysvetlila, aký je stav veci a aký je problém. Odškodňovanie viac ako 1 miliardou 350 miliónmi eurami, ktoré boli poskytnuté firme napriek tomu, že zastavila aktivitu v oblasti ťažby plynu a, a pod, napriek tomu, že boli stovky zemetrasení zaznamenané v zóne, tak to je do neba volajúce a e, podčiarkuje to tú obrovskú paniku celej situácie, ku ktorej došlo. A naozaj je dobré, aby ste boli citliví voči realite a, a tomu, čo zažívajú občania v tomto území boli registrované zemetrasenia, následne došlo k zastaveniu aktivity a vláda odškodnila najväčšou odškodnením v objemi 1 miliarda 350 miliónov eur eh, pre firmu, eh, ktorá vykonávala pôvodne doťažbu. Je to aktivita, ktorá bola schválená za nejakých 30 dní. A rozhodlo sa, že tu bolo posúdenie, že tu prebehla eh, že tu prebehlo posúdenie a analýza toho, aké, aké boli reálne potreby. Takže ja som sa pýtala ministerstva hospodárstva a pýtal som sa, aké boli problémy s touto koncesnou firmou a treba povedať, že ja som po dvoch rokoch nedostal žiadnu spokojivú odpoveď, pretože tá strana, ktorá na jednej strane to zastupuje všeobecné záujmy, obhajuje naozaj všeobecné záujmy a tá druhá strana, súkromný sektor, e, hovorí to, čo hovorí. A je tu jasný konflikt, konflikt záujmov a môžem vás ubezpečiť, že v žiadnom prípade sa to nevyrieši len vzájomným dohovorom. Okrem toho, toto odškodnenie e, platíme my všetci cez faktúry za elektriku, ktoré budeme platiť posledných najbližšie 30 rokov. A preto je veľmi dôležité, aby sme brali do úvahy e, úročnú sadzbu, e, úrokovú sadzbu 4,5 hoci vieme, že dnes sa už poskytujú úvery aj pri negatívnych úrokových sadzbách. Takže to je absolútne neadekvátna a desproporčná pomoc. Sú tu špecifické a osobitné záujmy. A nikto nie je braný na zodpovednosť a nikto nie je jednoznačne ehm, potrestaný za takúto pomoc koncesnej firme. Takže keď hovoríme o kompetenciách a o, e, hospodárskej politike, tak hovoríme o jednej z základných hodnot Európskej únie zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie. A to, čo je základné, je e, zabezpečiť tieto podmienky pre udelenie povolenia nielen v procese výberu, nielen v procese poskytovania služieb, ale aj vtedy, keď sa e, vyskytnú mimoriadne udalosti, ako napríklad táto. Takže treba potvrdiť a dokázať, že boli splnené pravidla hospodárskej súťaže a práve preto sú tu e, zastupcovia petičného výboru, preto sú tu aj poslanci, aby žiadali komisiu, aby konala tam, kde má konať. Aby dokázala reálne posúdiť, či boli splnené normy v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia by preto mala preskúmať a urobiť poriadnu analýzu toho, či neboli porušené normy ovplyvňujúce e, vnútorný trh pretože medzičasom my ako občania naďalej platíme e, za tieto e, nekalé hospodárske stimuly e, prostredníctvom našich daní a poplatkov. Takže v takýmto spôsobom vlastne my kradneme od všetkých občanov cez faktúry za elektrínu. Takže navrhujem, aby petícia zostala otvorená, aby sme od španielskej vlády žiadali, aby vysvetlila, aké dôvody boli v pozadí toho, prečo e, koncesná firma neprebrala žiadnu zodpovednosť za to, čo sa stalo. Zároveň, e, prečo nebola vnesená žiadna zodpovednosť za kroky, ktoré, e, ktoré sa udiali. Následne, ako boli vypočítané náklady tohoto odškodnenia. Po tretie, ako boli posúdené individuálne mechanizmy možných platieb. A po štvrté, navrhujem s ostatným svojim kolegom, aby, aby aj predsedníctvo zobral do úvahy, že sa táto petícia musí spustiť, naplno vyšetrovať a zachovať otvorená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni. Máme čas do pol siedmej a prihlásilo sa šesť poslancov, takže prosím, tri minúty pre každého. Pani Becera, prosím. Gracias, presidente. Seré muy breve para ceñir... Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne, aby som využila tento čas. Chcem len trvať na tom, že táto petícia musí zostať otvorená pre mňa, to je rozumné, bolo to jasne vyargumentované. Myslím si, že komisia by mala zobrať do úvahy aj to, že dochádza aj k využitiu európskych fondov do podpory tohoto projektu. Sú to naozaj obrovské zdroje verejných peňazí, verejných financií a to je zhruba aj celkový objem momentálnych škrtov, možno dokonca viac, ako sa momentálne škrta v štátnom rozpočte pre splnenie podmienok nadmerného deficitu. Takže e, to je o to pikantnejšie, keď zoberieme, aký je tento neodôvodniteľne vysoký objem e, vie, to k tomu, že sa tu vlastne objavuje veľmi zaujímavá ešte ďalšia výška 350 miliónov eur, ktoré e, nám zatajilo ministerstvo eh, pohospodárstva španielské. Takže to je ďalšia vec v rámci nášho boja za transparentnosť. Ďalšia téma, ktorú treba zobrať do úvahy. Je to podobné ako Panama Papers a tiež je to stojí za posúdenie. Myslím si, že eh, desiatky tisíc osôb, ktoré boli ovplyvnené eh, týmto konaním, rovnako ako aj nezrovnalosti v rámci posudzovania a schválenia tohto projektu. To všetko si zasluhuje hĺbkovú analýzu a súhlasím s tým, čo povedala predchádzajúca kolegyňa Európska investičná banka naozaj môžeme očakávať e, oveľa viac vyšetrovaní a potrebujeme väčšiu úprimnosť, pretože e, petícia, ktorá trvá takto dlho a teraz je toľko to už prešla, je to naozaj niečo, čo by Európska investičná banka mala zistiť a mala by nám Európska investičná banka jasne vysvetliť, či áno alebo nie došlo k nejakému porušeniu pravidel. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel pozdraviť eh, ľudí, ktorí prišli z Katalánska, eh, aby napadli tento projekt Castor. Odškodnenie v objeme viac ako 1,3 miliardy eur je škandalózne. Keď eh, zrátame ešte aj úroky za celé tie doby, tak za celé to obdobie to je naozaj škandalózna suma. Takže toto odškodnenie z verejných peňazí e, bude zvyšovať faktúry za elektrinu celej populácie, ktorá už teraz platí e, cenu za elektrinu druhú najvyššiu v Európe. Takže e, naozaj treba si povedať, že toto treba zobrať na zodpovednosť. Španielsko trpí asi najväčšími faktorami za elektrinu v Európe. Máme také vyjadrenie, že in the commission we trust, že veríme komisii, to je také, také úslovie, a my veríme, že Komisie nám pomôže bojovať proti nelegálnym krokom štátu, najmä teda Partido Popular, ktoré takto podporilo túto firmu, pretože e, bolo tu, bola tu využitá klauzula, na základe ktorej to oni tvrdia, že táto kompenzácia je e, vykonaná bez vyšetrenia a bez nejakého odôvodnenia. No a na záver sa chcem pridať ešte k žiadosti ďalších poslancov, aby sme nezatvorili túto petíciu. Takisto Európska investičná banka ešte neodpovedala na všetky otázky E, petičného výboru a je to veľká škoda a veľa to hovorí o situácii v Španielsku, keď napríklad si pomyslíme na to, že v iných krajinách mohli byť e, projektové dlhopisy využité na takéto ciele. V, Španiel- v iných krajinách sa použili na e, financovanie zmysluplných projektov, no v Španielsku sa použili na to, aby sme také, financovali takéto špekulatívne projekty madridského oligarchu. Uh, ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať predkladateľom petície, že sú tu. Ďakujem im za ich e, snahu e, vyriešiť túto situáciu. Ak som to správne pochopil, pán predseda, prvá petícia bola smerovaná na EIB, druhá na komisiu a ja by som bol rád, teda tá e, petícia EIB ešte nebola e, zodpovedaná. E, teda predkladatelia dali sťažnosť cez e, mechanizmus sťažnosti banky, takže ja by som navrhovala, aby sme počkali, kým budeme mať odpoveď. A mm, až potom sa rozhodli o tom, že to zavrieme. Myslím si, že to je taký sedecký rozum, že by sme takto postupovali. A po druhé, čo sa týka tej druhej petície, Myslím, že tie fakty už boli predložené, všetko je dosť jasné. Chcel som len pripomenúť, že plénum Európskeho parlamentu odhlasovalo, aby požiadalo komisiu preskúmať, či to tam bolo nejaké nelegálne alebo nie. Čiže je tu už vyjadrenie pléna v tejto veci. A ako povedali kolegovi predo mnou, ja chcem komisii povedať, že Vieme, že momentálne sa to skúma, že je tam otvorený prípad týkajúci sa nelegálnej štátnej pomoci a tie podmienky, respektíve tie okolnosti e, nám naznačujú, že sme možno v situácii skutočne nelegálnej štátnej pomoci, takže ja by som chcel vyzvať komisiu, aby naozaj išla do detajlov, aby teda sa vyjadrila, či ten projekt bol alebo nebol podporený nelegálnou štátnou pomocou. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť stručne Nebudem opakovať, čo povedali kolegovia. Dva body. Prvá otázka, alebo prvý bod, je v tom, že musíme podporiť vyšetrovanie a zisťovanie skutočných nákladov projektu, ktoré boli rozpočtované. A 2 miliardy, to je neuveriteľná suma. To si vôbec neviem predstaviť. A po druhé, musíme eh, vyšetrovať a aj eh, sankcionovať, ak ide o skrytú štátnu pomoc. Lebo zdá sa, že je to tak to je úplne vlastne úplne, úplne eh, pohoršujúce. Teda zisky sú sprivatizované a náklady sú zoštátnené. Eh, počuli sme obidva prípady, by mali zostať otvorené, k tomu sa pripájam. Teda nielen ten, ktorý sa týka EIB, ale aj ten druhý, druhá petícia. Obidve petície by mali zostať otvorené, až kým nebudeme mať všetko jasne vysvetlené tie sumy a tie príslušnosti, zodpovednosť. Gracias. Ďakujem pekne. Čo sa týka tej prvej petície, tak súhlasím aj s tými kolegami, že by nemala byť zatvorená. Sú tu dve otázky v prvom rade Európska investičná banka by mala poskytnúť informácie, ktoré údajne poslala petičnému výboru, tak tie nech pošle aj celému výboru pety, aby sme si to mohli pozrieť a prečítať. A takisto v tomto smere e, je vhodné, aby e, sa vyriešila otázka celej pôžičky, ktorá sprevádza celý tento príbeh. Takže to je otázka, ktorú musíme doriešiť kým sa toto neuzavrie, nemôžeme zavrieť tú prvú petíciu. Čo sa týka druhej petície, tak v tomto smere že je dôležité, aby sme tí ľudia, ktorí to predložili a nie sú zastúpení, sa im poďakovať za roky boja, ktorí venovali tomuto projektu. A myslím si, že petičná zástupkynia petičného výboru dobre vysvetlila situáciu. Myslím si, že jasné je, kde sme, aká je situácia, aký je status quo. A je to projekt, ktorý v podstate porušuje veľkú časť európskej legislatívy je to otázka, kde Európska únia má rozhodné kompetencie. Je to štátna pomoc, skrytá štátna pomoc, financovanie cez projektové dlhopisy, projektové teda e, ohrozenie životného prostredia, verejného záujmu, nesprávne a nekalé využitie úverov z Európskej investičnej banky, porušenie obchodného práva, obstarávania, ďalej je to otázka neadekvátneho posudzovania environmentálnych dopadov a mnoho ďalších tém. Takže to je celý súbor smerníc a normatívy, eh, ktorá, sa, ktorá bola porušená v tomto smere. Takže je tu dosť argumentov preto, aby sme podporili um, to, čo žiadajú títo zástupcovia petičného výboru. Takže v tomto smere naozaj uh, list španielskej vláde uh, je minimum, aby sme dostali uh, jasné vyčíslenie nákladov na tento projekt a odôvodnenie španielskej vlády pre na základe čoho sa deje toto odškodnenie a takisto Chápeme aj to, že je nevyhnutné Európskej komisii odkomunikovať to, že potrebujeme pokračovať eh, s týmto, eh, eh, s týmto procesom preskúmavania. Ďalej je dôležité, aby verejnosť dostala maximum informácií ohľadom možných porušení, ku ktorému došlo. Takisto musí Európska komisia preskúmať o porušenie pravidel štátnej pomoci. No a to všetko sú veci, ktoré by sme mali prešetriť. Pán Sebastian. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem srdečne poďakovať predkladateľom petície za to, že boli takí vytrvalí, že sa tak eh, vytrvalo zasadzovali pri tejto stiažnosti. Myslím si, že situácia je dosť jasná. Výbor musí konať, komisia musí konať úplne jednoznačne energeticky, energicky. Takže EIB v tomto prípade dala k dispozícii peniaze na ten projekt a potom sa ale nezohľadnil celý rad rizik. A už sa to aj kritizovalo a je to absolútne neuveriteľné, že tieto enormné sumy sú v hre. Hovorilo sa o tom, bol tam celý rad správ, ktoré povedali, že sú tam seismické pohyby. No a potom jednoducho človek sa musí pozrieť na to, ako je to financované, nesmie sa nejako vyhovárať. Na no EIB, e, ako už povedala aj kolegyňa, Mali by nám teraz jasne povedať, do roku 2017 žiadna odpoveď. Ak to takto dlho trvá, tak to je naozaj už eh, uražlivé. Mali by sme napísať list a žiadať, aby to išlo trošku rýchlejšie, eh, lebo naozaj takto sa nedá uh, teda správať k parlamentnému výboru, k parlamentu alebo k predkladateľom petície. Španielská vláda musí jednoznačne, musíme tam jednoznačne žiadať, aby sme dostali uh, informáciu o reálnych nákladoch a ako bolo vôbec možné, že tam boli tieto dotácie údajné, ktoré tam boli schované. A myslím, že potom musíme od komisie žiadať, aby bola pozornejšia E, to teraz každá minúta, ktorá uplynie, stojí veľa peňazí z verejných prostriedkov a naozaj je to tragické. Tragické to je a e, má to aj veľkú symbolickú silu a e, mali by sme to brať ako šancu, ako príležitosť. E, E, ukázať, že Európa funguje. Nechcem to nejako demagogicky e, brať, e, aj vzhľadom na to, čo znamená Brexit pre Európu, ale treba konať rýchlo a jasne, aby um, občan videl, že Európa je tu pre ňo. A keď toto sa nepodarí, tak nám jednoducho dochádzajú pro Európanom argumenty. Preto prosím, ja konajme rýchlo, nechajme obe petície otvorené a dokumenty a informácie žiadajme teda veľmi dôrazne. 3, minúty, možno pani Chris Reverter Sid ako, alebo kdokoľvek z vás tri minúty. Ďakujem pekne všetkým eh, kolegom, takisto aj komisii, výboru eh, PETI, ktorý prijal našu petíciu. Eh, samozrejme, podporujeme to, čo hovoril pán poslanec Sebastian. Je to dlhý boj, široký boj ehm, kde sme vlastne posielali žiadosti na 10 rôznych e, výborov, na rôzne generálne riaditeľstva Európskej komisie a nakoniec sme sa dostali sem do Európskeho parlamentu. To je pre nás obrovská satisfakcia. Zároveň trváme na tom, že nechceme nechať tieto petície uzatvorené, najmä tú petíciu pre Európsku investičnú banku, pretože Európsky parlament 30. apríla 2015 povedal, že Európska investičná banka mus, urobila nesprávne kroky, nesprávne rozhodnutia a takisto aj nesprávne manažovala verejné prostriedky. Takže práve preto, toto je dobrý dôkaz takéhoto situácie a my to vieme vlastne e, spojiť s týmito prípadmi takisto Európska komisia posudzovala tento projekt. Takže Európska komisia do toho je namočená tiež. Projektové bondy, pilotný projekt s peniazmi z Európy, ktoré tam boli vynaložené. Áno, boli to aj súkromné peniaze, ale z Európskej investičnej banky ktoré v podstate umožnili ďalšie kroky, ktoré po- po- pomohli tomuto projektu prežívať. To nemôžeme hovoriť projektu fungovania, lebo to bol skôr projekt nefungovania, lebo teda zemetrasenie, ktoré tento projekt spôsoboval, neumožnili, aby tento projekt fungoval. Takže eh, to je vlastne široký problém a preto hovoríme výboru PETI, aby konečne, aby konečne e, problém e, bol vyriešený, aby sme dostali nejaké uistenie, aby naši spoluobčania, naši susedia dostali nejaké ubezpečenie, aby bolo povedané, že konečne nás niekto počúval, alebo nás nikto nepočúval. Nikto si nás nepočul, len regionálna vláda, ktorá chcela nejakú špecifickú stratégiu, e, chcela to rozdeliť medzi dve okresné orgány a tak ďalej, ale nikto nebol ochotný brániť naše záujmy, lebo to bolo na polúzemí z Valencie a my sme z Katalánska. Dobre, ale akože povedzme si, aké sú tie rizika, keďže sme stále v tom istom jednom Španielsku, aby boli poskytnuté informácie a nikto nám neodpovedal. Nikto. A teraz ako náhle vstúpil do platnosti zákon o transparentnosti, tak sme dostali nejaké informácie od e, španielskej vlády. Chceli sme informácie o tom, ako boli vypočítané tie náklady na vypočet tohoto odškodenia a my čakáme, čo nám povedia, lebo ešte sme nedostali žiadnu odpoveď, len sme si dali, podali žiadosť o informácie, takže ďakujeme všetkým, čo vystúpili v tomto, na, tejto diskusii za ich podporu. Je dôležité, aby sme ďalej dokázali pokračovať v našom boji a zároveň, aby sme dokázali nájsť účinnú odpoveď, lebo e, v ak nie, tak stratíme dôveru v Európu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Takže záver. Na základe vášho návrhu oba, obe petície ostanú otvorené. Napíšeme list Európskej investičnej banke v zmysle toho, ako ste navrhli. Napíšeme list Európskej komisie, žiadame ďalšie stanovisko a napíšeme list španielským autoritám ohľadne e, celého pozadia tejto veci a keď dostaneme tieto informácie, tak budeme pokračovať. Súhlas? Ďakujem pekne. Zdá sa, že to je všetko na dnes. Dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za vašu spoluprácu. Prajem vám veľmi pekný, príjemný večer a budeme zajtra pokračovať, nezabudnite.